If I may ask everyone to take their, their seats. Dobrý deň, poprosil by som všetkých, aby sme sa usadili. Chcel by som vás všetkých srdečne privítať na druhej polovici nášho semináru. Budeme mať veľmi plodné výsledky diskusie, tak ako sme to vlastne videli už aj včera. A ten seminár bude vlastne dnes pokračovať. A začneme prezentáciou zo strany pani podpredsedničky Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za rozpočet. Ja ju týmto vítam. Bola včera už s nami na začiatku semináru a chcel by som vám povedať, pani, že ako som vlastne pred chvíľou už naznačil, seminár včerajší bol skutočne veľmi živý a ten formát ktorý bol zvolený zo strany organizátorov, aby sme mali spoločne takto členov parlamentu národných a Európskeho parlamentu, aby takéto spoločné zasadnutie tu bolo spolu so členmi skupiny na vysokej úrovni. Myslím, že to funguje veľmi dobre, takže máme tu takúto veľkú diverzitu a o to bola tá naša diskusia bohatšia a dúfam, že to bude skutočne na prospech veci aj pre tú vysokú skupinu. Vy ste jednou z členiek tejto vysokej skupiny, jedna z, predstav, jedna z predstaviteľek Európskej komisie, takže my sa skutočne tešíme na vašu prezentáciu a po tejto prezentácii, tak ako aj včera, tu bude ešte možnosť pre členov parlamentu, tak národných parlamentov, ako aj Európskeho parlamentu, aby vám položili otázky, po prípade sa vyjadrili. Takže nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrý deň všetkým našim drahým poslancom, váženým poslancom z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu a všetkým tým, ktorí sa rozhodli stráviť dnešné dopoludnie diskusii o spôsobe, ako európske a národné rozpočty môžu lepšie fungovať, keď budú spolupracovať. Chcem sa spýtať, koľko ľudí tu spoluprac- tu bolo vlastne už včera na dopoludňajšom, mali sme tu dopoludňajšiu diskusiu dvaja, ešte niekto snáď, ktorý vlastne prišiel z tej prezentácie, ktorú sme mali s Mariom Montim. Dobre, v poriadku, takže môžem začať s tým príbehom, ktorým som začala vlastne už ráno a tá, ten príbeh je následovný. Podpredsedkynia pre rozpočet Európskej komisie, ktorá býva v Bruseli, na ceste do Európskeho parlamentu kopla do flašky, od, zobrala tú flašku, otvorila ju a vybehol z tej flašky džin. A ten džin hovorí, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma oslobodili, som skutočne vďačný, splním akékoľvek želanie. A Podpredsednička povie, ako viete, ja som bývala v Spojených štátoch amerických, ešte tam mám dom a zle sa mi lieta, nenávidím lietať. Mohli by ste, mohol by si urobiť most medzi USA a Európou, aby som mohla takto chodiť. Johnny sa pozrie na podpredsedničku a povie, ja som ešte takéto hlúpe želanie v živote nepočul, musíte mi dať iné. A podpredsednička povie, no dobre, s pánom Montym a pánom Lamasverom a pánom Kalfínom, sme v tej skupine, ktorá sa venuje vlastným zdrojom, mohol by si to urobiť tak, aby sme od budúceho roku mali európsky rozpočet, ktorý bude v plnej miere financovaný z vlastných zdrojov. A Jean povie, tak ako chcete ten most, chcete tam dva pruhy alebo jeden. Takže toto je vlastne taký malý príbeh, ktorý ilustruje veľmi dobre tú obrovskú úlohu, ktorú pán Monty vlastne na seba prevzal spolu s ostatnými v tejto skupine a zároveň je to úloha, ktorá je skutočne veľmi aktuálna a dôležitá a preto sa k nej musíme postaviť všetci spoločne. Prečo? Pretože ak sa pozrieme na rozpočtovú históriu a vlastne aj na tú celkovú históriu Európskej únie, tak by bolo dobré, ak by sme povedali, že za posledné roky vlastne sa nám podarilo završiť prvé obdobie našej existencie a ja by som to obdobie nazvala zlatým obdobím. Skutočne v zlatom období sme zaznamenali expanziu, rast bol takou dynamikou zmien, Stavali sme vlastne ten najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti spoločný vnútorný jednotný trh, štyri základné slobody sme posilnili a v tomto vlastne duchu zlatého obdobia sa nám podarilo dosiahnuť rozpočet, ktorý bol dostatočný, dokonca aj viac než dostatočný, bol vlastne stave vytvoriť problém, ktorému som ja nemusel čeliť, ale pán Levandovský v prvých rokoch predchádzajúcej komisie tomu musel čeliť, že sme vlastne mali viac peňazí, ako sme ich dokázali utratiť. A toto obdobie, tohto zlatého, tieto, toto zlaté obdobie skončilo zhruba v roku 2011-2012 a od tohto obdobia európsky rozpočet sa dostal pod extrémny tlak. Potrebujeme viac peňazí na viac naliehavých priorít, ktoré sa objavili a tie peniaze nemáme. Takže otázka, ktorá teraz vzýšla z tohto celého, je, či sa z tohto zlatého obdobia posunieme do obdobia určitej neistoty, či sa posunieme do obdobia nejakého úpadku, alebo či sa poberieme do toho heroického obdobia, kde sa nám spoločne podarí racionálne, pragmaticky zhodnotiť to, čo dobre funguje a čo nefunguje a potom, aby sme nabrali politickú odvahu a opravili to, čo nefunguje. Ako komisárka pre rozpočet, pre vás tých, ktorí ste z národných parlamentov, ktorí nevedia veľmi veľa o tom, ako vlastne európsky rozpočet sa pripravuje, uvediem skrátenú odpoveď, o tom, ako sa tento rozpočet pripravuje a potom dám ešte konkrétnejšie detaily. V stručnosti pripravuje sa to ako párky. Nechcete si to, nechcete si to predstaviť. A tá dlhšia odpoveď je, že máme 7-ročný finančný rámec, v rámci ktorého máme zhruba 2 roky, ešte pred tým obdobím, kde rokujeme vlastne o národných príspevkoch do tohto rozpočtu a potom si stanovíme aj ciele výdavkové v rámci rozpočtu a v absolútnych číslach vlastne máme zhruba 1% hrubého domáceho dôchodku, hrubého národného dôchodku na to, aby sme financovali tento rozpočet, čo je zhruba 2% verejných e, financií a verejných výdavkov a absolútnych čísla roku 2016 máme zhruba 144 miliárd eur, pokiaľ ide o platby toto agregátne číslo sa vlastne skrýva za takým rozmanitým obrázkom, ktorý ešte prezentujú členské štáty. A vlastne to prvé rozdelenie, ktoré musíme urobiť, máme tu krajiny, ktoré platia viac ako príjmajú, poberajú, sa krajiny, ktoré poberajú menej ako platia a potom tie 2% výdavkov verejných, to samozrejme sa líši od krajiny ku krajine. Krajina, ktorú poznám najlepšie, tak tam je to viac ako 50%, a vo iných krajinách je to takisto nad 50%, pokiaľ ide o verejné investície, nie verejné výdavky. A toto sa vlastne financuje z európskeho rozpočtu. A toto nie je nejaká charita. Častokrát počúvam také hlasy, predovšetkým zo strany čistých placov, krajín, ktoré sú čistými placami a hovoria, že my toto vlastne dávame tým čistým príjimateľom dávame im takto peniaze. Nie je to vôbec tak. V skutočnosti vlastne existencia európskeho rozpočtu je súčasťou celkového procesu vytvárania Európskej únie, v rámci ktorého tou najdôležitejšou hybnou silou je náš jednotný vnútorný trh a v rámci tohto trhu niektoré krajiny sú oveľa viac popredu majú oveľa väčšiu konkurencieschopnosť ako ostatné, ktoré za nimi zaostávajú. A keď vlastne takto spolu na jednotnom vnútornom trhu fungujú, tak to nie je len férové, je to jednoducho silná ekonomická logika za tým, že takéto financovanie vlastne ide do tých krajín, ktoré sú z kompetitívneho hľadiska slabšie na to, aby to bolo tu v prospech všetkých. Môj predchádzajúci zamestnávateľ Svetová banka, ktorého vlastne navštívim po tom moste, ktoré mi postaví ten Gini, e, tam sa urobila správa ohľadne Európskej únie, v rámci ktorej sa stanovila, alebo uviedlo, že jeden z najvýznamnejších výdobytkov 20. storočia vlastne bola po ten nástroj konvergencie. Konvergencie v Európe, kde niektoré krajiny sa dostávajú nahor, ale týmto sa vlastne vytvárajú aj príležitosti pre investície a ďalšie formy invest- e, výhod, ktoré sú tu na prospech všetkých. A toto nie občania naši veľmi dobre vedia, ale vďaka tomuto nástroju konvergenčnému sa nám podarilo vyzdvihnúť relatívne veľký počet krajín z tej hierarchickej roviny z stredne zárobkových krajín na vyššie zárobkové krajiny. A v hospodárstve to vlastne nazývame taká pasca pre strednopríjmové krajiny. Na tú úroveň strednopríjmových krajín sa relatívne tie krajiny dokážu dostať jednoducho, ale na tú vyššiu úroveň je to veľmi ťažké. Krajiny, ktorým sa takéto niečo podarilo, sú krajinami, ktoré buď majú prírodné zdroje ako ropu alebo plyn, alebo sú to nedemokratické krajiny a v podstate ten rast takýmto spôsobom sa tam ženie nahor nedemokratickými spôsobmi. A my sme jediným miestom e, na svete, kde vlastne bez ropy a bez plynu sa nám podarilo takýmto spôsobom krajiny z tej strednoprímovej roviny dostať ešte do tej vyššej roviny. A na to, aby toto všetko fungovalo v rámci toho konvergenčného nástroja, máme európsky rozpočet, ktorý je dôležitým palivom do tohoto celého procesu a je dôležitý pre nás všetkým. Takže už som povedala, že ten rozpočet je vlastne na prospech všetkých občanov Európskej únie, ale som zároveň aj prvá ako komisárka pre rozpočet, ktorá musí uznať a priznať, že sme neurobili veľmi dobrú úlohu spoločne, pokiaľ ide o objasňovanie európskej pridanej hodnoty každého jedného eura, ktoré takto vynaložíme. A na to, aby sme to našim občanom sprostredkovali tie informácie o tom, že to má význam, že národné rozpočty a európsky rozpočet skutočne fungujú v rámci tohto procesu na prospech všetkých. A preto som si dala za úlohu v rámci diskusie o budúcnom európskom rozpočte, aby sme sa veľmi sústredili nielen iba na tú príjmovú stránku, ale aby sme sa prioritne sústredili predovšetkým na tú výdavkovú stránku. Prijali sme teda iniciatívu, ktorá sa volá rozpočet zacielený na výsledky, budget focused on results a našim cieľom je, aby sme zosúladili náš rozpočet s prioritami pre našich občanov, zlepšili zodpovednosť, pokiaľ ide o výsledky v rozpočte a aby tá komunikácia voči občanom skutočne bola lepšia, akékoľvek mene už prispievajú, aby oni takisto boli presvedčení o tom, že to funguje v ich prospech. Takže takým prvým signálom z mojej strany je, aby sme spoločne sa snažili výdavky európske vynakladať iba vtedy, keď to bude relatívne lepšie, teda z európskej úrovne vyložiť tieto náklady, ako keby to bolo na národnej úrovni. A v tomto duchu tá pridaná európska hodnota a tá celá myšlienka, ktorá je za tým, za tým rozpočtom, je potom oddelená a dobre pochopiteľná. A ja sa zasadzujem za to, že konvergencia je prioritou aj naďalej, pre nás to musí byť priorita, aby sme boli spoločne silnejší, avšak zároveň chcem povedať, že v rámci tohto procesu sa musíme snažiť hľadať aj modernejšie spôsoby, akými sa to dá dosiahnuť. Napríklad, aká je úloha grantov, ktoré prichádzajú z európskeho rozpočtu versus finančné nástroje, ktoré existujú na to, aby investície v súkromnom sektore pohýbali dopredu. To je veľmi palčivá palčivý predmet pre diskusiu. Vidím, že ľudia sa usmievajú, pretože tu je určitá skepsa v parlamente, pokiaľ ide o finančné nástroje. A samozrejme, nie každý finančný nástroj nie v každom prípade je vhodný a náležitý, ale teraz už máme za sebou rok skúsenosti, pokiaľ ide Európsky fond pre strategické investície a vidíme, že malá čiastka európskeho rozpočtu vlastne do európskeho hospodárstva pritiahla zhruba 100 miliárd eur súkromných investícií, ktoré by sme neboli mali iným spôsobom. A zároveň, keď sa pozrieme na tú stránku výdavkov a chceme ešte viac zvýznamniť skutočnosť, že sme, od občanov nikdy nežiadali peniaze, iba v tých prípadoch, že tieto peniaze by sa lepšie vlastne na úrovni európskej uplatnili ako na národnej úrovni, za predpokladu, že občania nám uveria a že ich presvedčíme, tak potom sa až môžeme pozerať vlastne na tú príjmovú stránku rozpočtu. A môjim presvedčením je, že ak nezreformujeme výdavkovú časť rozpočtu na to, aby sme dosiahli zosúladenie s prioritami, zacielenie na výsledky, na tú pridanú hodnotu, tak bude skutočne veľmi ťažké začať nejakú zmysluplnú diskusiu s našimi členskými štátmi, pokiaľ ide o výdavkovú časť toho rozpočtu. Ale bude to konverzácia, ktorú budeme musieť mať, ak nie z nejakého iného dôvodu, tak už len preto, že pravdepodobne tu máme dopad toho britského referenda Brexitu. Prečo? Pretože dnes v rámci tých negociácií o rozpočte sme mali a máme také zaujímavé, e, takú zaujímavú vyváženosť, ktorá vlastne vedie k finančnému mieru e, v Európe. Máme tu priateľov polnohospodárstva, priateľov kohezie a priateľov e, rabatu. Myslím si, že táto skupina pravdepodobne bude trochu otrasená a vlastne to povedie k otvoreniu tej diskusii o tom, ako vlastne bude vyzerať tá výdavková stránka rozpočtu, ako bude štrukturovaná. Ale okrem toho musíme otvoriť túto diskusiu tak či tak, pretože tu nebola už od 88. roku minulého storočia. 1978 sme tu mali pána Kalfina aj ostatných, ktorí žili jednoducho ešte na druhej strane tej e, železnej opony. A myslím, že už konečne na čase, aby sme povedali, že svet sa zmenil a aj rozpočet sa musí patrične tomuto prispôsobiť. A po druhé musíme sa zamyslieť aj nad skutočnosťou, že pokým naši občania nevy, ne, neuvidia zmysel toho, čo robíme akýkoľvek krok urobíme na zlepšenie tej situácie, tak sa to veľmi ťažko odkomunikuje občanom. Oni musia pochopiť, že je férové, aby sme im ukázali, že to, čo platia, ide do európskych politík a aby uvedomili si, aké sú tu vzájomné prepojenia. Takže máme viaceré odporúčania, ktoré sme predložili ohľadne toho, ako vlastne táto stránka príjmová rozpočtu môže byť reštrukturalizovaná Nebudem sa im teraz venovať, pretože ste už o nich počuli. Čo by mňa však skutočne veľmi zaujímalo, ja vypočuť si z vašej strany, predovšetkým zo strany predstaviteľov národných parlamentov, či skutočne, ak by ste našli takéhoto džina v flašky a mali nejaké želanie ohľad, a mohli by ste urobiť niečo v prospech rozpočtu Európskej únie, ako by ste chceli toto želanie naformulovať. A či by ste nám z vašej národnej perspektívy dokázali povedať, že čo si myslíte sa zmenilo na stránke výdavkov a akým spôsobom by to zlepšilo životaschopnosť rozpočtu a tú schopnosť lepšie spolupracovať. To znamená, ktorá je tá zmena, ktorú vy vnímate ako možnú. Pretože pokým nenájdeme takéhoto džina z flaše, musíme tieto reformy robiť my. A musíme zmeniť aj politickú vôľu a vnímanie, aby sme sa odklonili od toho obdobia, zlatého obdobia, ktoré sme tu mali, ktoré zažil ešte pán Levandovský aspoň na pár rokov, aby sme sa presunuli do toho heroického obdobia, kde aj nemožné je reálne, ale to sa dá dosiahnuť iba, ak urobíme patričné zmeny a tie zmeny musíme urobiť spoločne. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Ďakujem aj za to, že ste nehovorili iba o tej strane príjmov, ale aj výdavkov. A včera Eh, popoludní bola naša diskusia veľmi dobre štrukturovaná, pretože sme začali práve eh, s touto stranou výdavkov. Aj keď seminár sa má sústreďovať na príjmy, ale a, mysleli sme si, že to bolo veľmi zaujímavé. A je aj zaujímavé, že aj vy zdôrazňujete aj túto e, druhú stranu mince. Tieto dva prvky, e, výdavky aj príjmy, Treba ich zreformovať e, oba. Ak e, chceme tu mať ako výsledok rozpočet, ktorý e, viac pracuje pre Európsku úniu ako celok tej cezhraničnej jej dimenzii. A keď sa máme zaoberať naozaj najmä celou pridanou hodnotou procesu. A teraz už by som chcel otvoriť priestor pre otázky a komentáre. zo strany členov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Pán Glavekas z Litovského eh, parlamentu je prvým rečníkom. Da, gerbimi, gerbimi svečiai, gerbima uh, eh, jos ekscelencija uh, eh, Kristina. Vážení eh, kolegovia, vážená pani Georgievová, vy eh, ste začali eh, s veľmi vtipnou anekdotou. Dnešné diskusie na túto tému. Najradšej by sme všetci bývali v raji a nikto v pekle. To je povahou nás všetkých k úlohe Európskej centrálnej banky. Každý mesiac približne 80 e, miliard e, eur napumpuje e, do trhov. A vzniká tu čoraz väčšia bublina. V Litve sa veci majú tak, že investície tým tiež značne narástli ale viedlo to aj e, k tomu, že sa nafúkla e, e, bublina imobilí a vidíme to aj v iných krajinách v Škandinávii. Prichádza to, prináša to so sebou mnohé nebezpečenstva. V Litve poznáme problém, ktorý je známy z celej východnej Európy, veľké vysťahovávanie mozgov, odchádzajú hlavne špecialisti v Litve Strácame 350 tisíc eur, sme vypočítali s každým eh, vysoko eh, vyškoleným odborníkom, takže sú to obrovské straty pre našu krajinu. A eh, to vedie k tomu, že musíme zatvárať školy, že je ťažké nechať otvorené škôlky, súvisí to aj napríklad s lekármi na vidieku, s dotačným počtom a podobne. Takže treba si e, uvedomovať nielen investície, ale aj e, vlastne práve e, odlev mozgov z krajín vo východnej časti EÚ. No a k vlastným príjmom existujú aj tie tradičné vlastné príjmy. Treba si uvedomovať, že dane sa platia z práce a to tam, kde k práci dochádza. A my prichádzame o mnohé prostriedky práve preto, že mnohí ľudia e, od nás e, odchádzajú a bolo by dobre, keby sa tieto prostriedky k nám vracali, pretože ide o Litovčanov, ktorí vlastne túto prácu e, vykonávajú len inde. Ďakujem. Teraz má slovo zastupca z Rakúskeho parlamentu, pán Lupatka. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka komisie, to, čo ma zaraža pri tejto diskusii, je, že Brexit e, sa tu úplne vyčlenuje nabok. Ako keby e, sa vlastne nikdy nekonalo toto hlasovanie vo Veľkej e, Británii. To predsa masívne ovplyvní viacnočný finančný rámec. Ako vy vnímate dopady Brexitu? Znamená to, že e, e, e, teraz, keď sme prišli od druhého najdôležitejšieho platiteľa, teda Veľkú Britániu, ktorá vždy platila najviac v absolútnych číslach po Nemecku. Čo to znamená pre ostatné krajiny, ktoré sú neto prispievateľmi do rozpočtu EÚ? Sú tu nejaké úvahy? Zaujímalo by ma to. E, Mr. Lewandowski. Ďakujem, pán Lewandowski. E, vždy je veľmi príjemné vypočuť si Kristalinu e, Georgievu a bol zaujímavý aj ten jej príbeh, tá je anekdota. No, pokiaľ ide napríklad o greckú krízu, ako ste to popísali, tam to vidím trošku odlišne. My vo všeobecnosti e, počúvame, e, chceme teda počúvať e, tomu, čo nám môžu teraz povedať poslanci zvolení v 28 štátoch EÚ. Treba sa vyvarovať stereotypom a predsudkom. Máme tu negatívnych hrdinov britského referenda, takže určite hovoríme o veľmi malom rozpočte. Nedá sa to porovnať s federálnym rozpočtom napríklad USA E, zjednotená Európa je e, e, re, regulačne obrom, ale rozpočtovo trpaslíkom. Ide naozaj zredukovaný rozpočet, pokiaľ ide o roky 2014 až 2020 a práve pribudli tu nové kompetencie, politiky. Takže toto si treba uvedomiť. E, na správu. To sa zdá e, veľa, ale znamená to, že 95 z Bruselu odteká e, von smerom do členských štátov. A je to vysoko dobre kontrolovaný rozpočet. Nie je to v súhľade s tými negatívnymi predstavami, že je to celé nekontrolované, pretože sú tu naozaj veľmi, veľmi prísne pravidlá hry No a teraz uh, myslí pána Montyho. Je to, e, e, rozpočet je veľmi komplexný, kritizovaný, je tam veľmi veľa výnimek a napriek tomu sa nemení, nemenil už 30 rokov. Zdá sa, že je jednoduchšie zmeniť zmluvy, než zmeniť štruktúru rozpočtu. A e, mnohí z nás si e, spomínajú na e, neúspechy v snahe o zmenu v tejto oblasti. Ja osobne, pán Lamasúr a mnohí ďalší medzi nami. Nenaplňa to človeka rovno odvahu, dôverou, ale je to potrebné. Musíme sa zaberať novými spôsobmi financovania Európskej únie. Kľúčom je dôvera. Musíme znovu získať dôveru E, že je to niečo cenné, že ide e, o to, že chránime e, verejné hodnoty. A takým, takou príležitosťou je že Veľká Británia, ktorá e, často sa stávala proti mnohým e, návrhom, je už teraz e, mimo. Ďakujem veľmi pekne. Dúfajme, že tento seminár práve prispieva k budovaniu tejto dôvery, o ktorej hovoríte. Pán Finer. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem pani popredsednička. Neviem, či ten džin to budete vy. či vy umožníte zavedenie tejto dane, ale myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že toto je e, bezprecedentná európska kríza, keď si zoberieme do úvahy Brexit, terorizmus, problémy s migráciou, ktorým ešte stále musíme čeliť. No a je tu jedna požiadavka, ktorú treba zdôrazniť. Pretože na všetky tieto problémy môžeme mať iba jednu európsku odpoveď krajiny nezávisle toto nevyriešia. Inak by sme museli pristúpiť k od opusteniu európskeho sna a znamenalo by to stovky miliónov menej pre každý, každú krajinu. Čiže je dôležité, aby krajiny akceptovali túto realitu. A ako som hovoril včera, myslím si, že je dôležité sa tejto príležitosti z hostí, najmä pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb. Čelili sme daňovým únikom, podvodom a to preto, že sme nemali daňový základ, ktorý by bol v každej krajine rovnaký. Čiže myslím si, že by sme mali začať reformou v tomto sektore, aby sme pohli, pomohli malým a stredným podnikom, pretože tie, pokiaľ teraz sú aktívne vo viacerých krajinách, tak ich strašne veľa stojí mať rôzne účtovníctva. Rôzne ústupky na úrovni zdaňovania platia len pre nadnárodné spoločnosti. No ja si myslím, že teraz máme naozaj vynikajúcu príležitosť. Už sa síce o tom hovorí 20 rokov, ale teraz, v tejto chvíli, máme konečne možnosť túto príležitosť aj realizovať. Ďakujem. Uh, Nasleduje pán Besta z Českej republiky, uh, člen Senátu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi prednes krátky príspevok za Senát parlamentu Českej republiky. Vieme, čo potrebujeme. Potrebujeme zvýšiť príjmy Európskej únie, ale bohužiaľ nevieme, ako to dosiahnuť v súlade so všetkými 28 štátmi EÚ. Použijem teraz e, e, príklad. Je to ako keď e, v domácnosti nevystačíme s mesačným príjmom a požičiame si napríklad 100 eur, ale ďalší mesiac, ak nič neurobíme v oblasti navyšovania príjmov alebo s, s úsporami, tak už budeme potrebať 200 eur. 100 eur ako vratku a 100 eur si budeme zase musieť požičať. Nasledujúci mesiac už budeme e, potrebovať 300 eur a bude sa tak stále a stále viac zvyšovať naša zadlženosť. Myslím, že musíme ísť oboma smermi zvýšením príjmov aj z tých navrhnutých štyroch oblastí ako finančné transakcie, obchody s emisiami a podobne a zároveň zvýšiť kontrolu výdajov, pretože sami vieme, koľko zbytočných projektov a činností bolo a je financovaných z prostredkov Európskej únie musíme jasne vymedziť priority pre rozpočet Európskej únie. Už e, tu zaznelo, Európska únia nemôže a nechce sa zadlžovať a súčasné výzvy a politiky e, sa tak e, dobre zlúčiť s existujúcimi príjmami. Je na čase položiť na stôl konkrétne čísla a výpočty. Nech je to už akokoľvek zložité, to si uvedomujem. Čo jednotlivé návrhy pre zvyšovanie príjmov prinesú či odnesú e, z národných rozpočtov a ako sa to prejaví na rozpočte Európskej únie, respektíve e, v subsidiarite jednotlivých krajín. O týchto veciach sa musí diskutovať a nie len na odbornej úrovni, ale so všetkými občanmi EÚ. Ďakujem. Thank you very much. I now turn to uh, Mr. Fernandez. Ďakujem. Slovo má teraz pán Fernández, člen Európskeho parlamentu z Portugalska a koordinátor EPP v eh, výbore pre rozpočet. Eu acho que era preciso pedir ao, ao gênio que inspirou o início. Je... Bolo by dôležité naozaj toho eh, Gina eh, chytiť a využiť jeho možnosti pretože je tu naozaj veľmi veľa zaujímavých e, skupín a, a my by sme práve potrebovali vytvoriť skupinu priateľov Európy. My by sme mali byť e, členmi tejto skupiny priateľov Európy. Nemali by tu byť iba zaujímavé skupiny tých, ktorí e, konajú vo vlastnom záujme, ale potrebujeme tu aj skupinu tých, ktorí konajú v záujme Európy. Hovoríme o tom, e, že rozpočet EU je naozaj len tým jedným percentom HND a e, nemôžeme dopustiť, aby e, to bolo stále menej a menej. Nemôže sa nám tu e, rýchlosť spomalovať, rýchlosť, ako je EÚ vlastne schopná vykonávať platby. Ciele, ktoré sme si stanovili, priority Európa 2020, sa jednoducho nemohli e, zrealizovať v plnej miere, pretože e, tu preto nebol vhodný rámec a nebola tu ani ochota zo strany rady. E, často sa hovorí, všetko by malo byť jednoduchšie, ľahšie pochopiteľnejšie, ale sme pripravení pre toto zjednodušenie zrušiť rabaty napríklad, alebo vzdať sa byrokracie je to ale dôležité aj pre dôveryhodnosť. Zo strany občanov e, sú tu konkrétne želania a nemôžeme akceptovať, e, že rozpočet EU platí úroky e za to, že platí s veľkým omeškaním a ak sa to deje každý rok, tak to neakceptovateľné nie je e, to možné. Komisia vždy, keď rada ohlási, že začne s novou politikou, musí povedať, e, musí sa hneď spýtať obratom, odkiaľ chcete na to vziať peniaze. Pretože ak ohlasujete nové politické e, aktivity, nemôžete jednoducho zároveň krátiť v oblastiach, na ktorých ste sa už dohodli v minulosti. Ale ak, sa, ale ak vytvárate novú prioritu, tak e, e, jednoducho treba vedieť, e, odkiaľ ju bude treba financovať. Alebo zároveň poveste, z ktorej priority chcete peniaze odčerpať. Takže naše záväzky sa nemôžu jednoducho strácať a príjmy EÚ napríklad z sankcií sa vracajú naspäť členským štátom ja myslím, že tie by mali ostať v rozpočte e, Európskej únie. Ďakujem, slovo má teraz e, zástupca z Lotyšského parlamentu. Ladies and gentlemen, I will use opportunity to speak in my e, net Dámy a páni, využijem príležitosť hovoriť v mojom rodnom jazyku. Vážená pani podpredsednička komisie, vážení kolegovia, včera a dnes sme si e, sme sa v našich diskusiách dotkli pridanej hodnoty, ktorú prináša európsky rozpočet aj v rámci e, bezpečnosti našich hraníc. E, keď čelíme napríklad migračnej kríze v oblasti stredozemia krajiny, Pobaltia sa zúčastňujú operácií e, Frontex, e, participujú zo svojich národných rozpočtov. Krajiny ako Lotyšsko teda podielajú aj takýmto spôsobom. E, je to už viac než 25 rokov, e, čo sme znovu získali našu nezávislosť. 12 rokov z toho sme strávili ako členovia NATO a EÚ. Tým, že sme pristúpili do týchto štruktúr, e, baltské krajiny ťažia z pozitívneho vývoja v našej oblasti, avšak s ukrajinskou krízou sa situácia zmenila. Metamorfóza, ktorou prechádzame, je následovná. Niektoré z našich e, hraníc, ktoré boli vnútornými e, hranicami Sovjetského zväzu, sa stali vonkajšími hranicami Európskej únie. A naopak. Takže otázka e, hraníc je teraz prepojená aj s ekonomickou otázkou, e, colnou, Eh, s pašovaním. a eh, teraz migračnou krízou, s irregulárnou migráciou. Veľká časť eh, irregulárnych migrantov z azijských krajín, ktorí cestujú do Škandinávie a iných západoeurópskych krajín, sa tak snažia urobiť tým, že prekračujú lotyšské hranice. A Lotyšsko e, slúbilo, že venuje 2 svojho národného rozpočtu do roku 2018 e, na obranu. Musíme sa venovať aj, aj sociálnym eh, otázkam a iným témam. Ja mám v tejto súvislosti otázku pre pani podpredsedničku a možno aj účastníkov nasledujúceho panelu. Vidíme tu nejaký spoločný prístup, ako financovať bezpečnosť e- na externých hraniciach EÚ, nielen v oblasti Stredomoria. Myslím, že spoločným eh, záujmom EÚ sú aj spoločné záujmy členských štátov. Ďakujem eh, toto e, to zaznievalo aj e, včera e, na diskusii počas tejto konferencie. Teraz má otázku pán Sasin z polského parlamentu. Bardzo dziękuję. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, dámy a páni. Dnes tu hovoríme o nutnosti zmien, pokiaľ ide o európsky rozpočet. No a je to naozaj zásadný okamih, pretože čelíme Brexitu. Nie sme radi, že k takéto situácii došlo. Radšej by sme hovorili o zmenách v rozpočte nie preto, že v blízkej perspektíve zanikne jeden z hlavných plácov rozpočtu, no ale o to viac si uvedomujeme, že naozaj dnes je zásadná fáza tejto diskusie. Uvedomujeme si, že v takejto situácii eliminácia mechanizmov korekcie je niečo, čo je, zhádam v tejto chvíli zjavné. Z polského hľadiska tento mechanizmus spôsobuje, že naše platby do rozpočtu EÚ sú vyššie, než by, by, by Polsko malo prispievať. Eliminácia teda tohto systému, áno. Preto tomu hovorím určite áno. No mali by sme zvážiť, ako tento mechanizmus nahradiť prostredníctvom regulácie, pokiaľ ide o otázku výdavkov. Ben, e, príjemcovia, príjmatelia, to sú často krajiny, ktoré sú aj častokrát cieľovými krajinami európsk- e, migrácie do EÚ. Čiže možno by bolo dobre zvážiť, nejaký nástroj na riešenie situácie na strane výdavkov. No a pokiaľ ide o vlastné zdroje, iné než e, príspevky z rozpočtov iných členských štátov, možno by sme o tomto mohli e, rokovať počas rokovania o rozpočte. Polsko sa domnieva, že je zásadné riešiť otázku nových zdrojov financovania. Polsko je otvorené analýze navrhovaných zmien, e, ku ktorým sa dopracuje skupina. Všetky nástroje, ktoré vyvstávajú, nemôžu nejako intenzívne zaťažovať nové krajiny EÚ. Musíme si uvedomiť, že dnešná Európska únia je krajina rôznych potenciálov, rôznych možností, preto sa mi zdá, že najlepším riešením ďalšieho postupu je ten návrh, ktorý sa týka daní z finančných transakcií. Áno, už sa blížim ku koncu. Takže myslím si, že by sme nemali prispieť k ďalším um, záväzkom, ktoré by záviseli od emisí CO2. Ďakujem a teraz dám slovo poslednému rečníkovi. Ospravedlňujem sa tým, ktorí nebudú mať možnosť sa vyjadriť, ale už je 10.50 a chcem, aby aj pani podpredsednička komisie mala možnosť zareagovať a pripomienkovať niektoré vaše otázky. Takže ako posledná sa vyjadrí pani Sulin, europoslankyňa e, za Slovinsko. Ospravedlňujem sa tým trom poslancom, ktorí už nebudú mať možnosť sa zúčastniť diskusie Samozrejme, budete mať možnosť sa potom ozvať pri ďalšej časti zasadnutia. Či teraz pani Sulin. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať pani Georgieve, pani komisárke za jej úvodné slova. Myslím si, že to bolo veľmi múdre, keď hovorila, že financie na európskej rovni sa oplatí e, využívať iba v tom prípade, keď sa využijú lepšie než na národnej úrovni. Keď hovoríme o implementácii rozpočtu, mali by sme hovoriť ako o európskej, tak aj národnej úrovni. Ako zmeníme aktuálny systém? Ako ho zlepšíme? Ako zredukujeme byrokraciu? Hovoríme tu samozrejme o z vlastných zdrojoch, o tom z čoho ten rozpočet financovať, ale to samozrejme závisí od politickej vôle členských štátov. Nehovorili sme dostatočne o harmonizácii daní a mňa by zaujímalo, či v tejto oblasti máte nejaké nápady. Vyzerá to tak, že krátime národné rozpočty, ako aj EU rozpočet. Dochádza k daňovým únikom, daňovým podvodom, a mňa by zaujímalo, čo si vy myslíte. Ako sa dá bojovať proti týmto daňovým únikom? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže opäť máte slovo, pani podpredsednička. Bolo tu naozaj veľa otázok, ako aj z členov národných parlamentov, ako aj od poslancov Európskeho parlamentu. Nechám to na vás, aby ste si vybrali, ktorým témam sa chcete vyjadriť, ak by som vás mohol poprosiť, keby ste sa pokúsili zmestiť do rečníckého času, je 10.52, takže pokiaľ by ste dokázali odpovedať za 8 minút, budem vám vďačný. Áno, samozrejme. Kolegovia zo skupiny na vysokej úrovni vám totiž to poskytnú na ďalšom paneli viac podrobný, podrobnosti, tam sa budeme o tom ešte môcť rozprávať ja. Najprv odpoviem na otázky, ktoré boli určené priamo na mňa, no a potom v závislosti od toho, koľko budem mať času, sa pokúsim vyjadriť niektorým ďalším témam. Takže pýtali ste sa ma na Brexit. Na úvod som hovorila, že výstup z referenda otvára diskusiu o rabatoch. To sa javne týka strany príjmov. No avšak my si musíme rozprávať o tom, čo sa stane s celým rozpočtom, pokiaľ bude o jeden členský štát menej, ale toto samozrejme ešte bude len v budúcnosti. Môžem odpovedať dvoma spôsobmi. Okamžitý dopad na najbližšieho 2,5 roka, okrem samozrejme emočnej stránky, emotívnej, mnohí z nás cítia stratu, ale inak tam žiadny dopad nebude, pretože to je krátko, to, tom krátkom horizonte, pretože a, kým bude Spojené kráľovstvo členom, tak bude mať, musieť naplňať svoje povinnosti, pokiaľ ide o rozpočet a povinnosti, ktoré sa tu vyplývajú. Ale čo sa stane potom? To bude závisieť od formálnych e, vzťahov, aké si Spojené kráľovstvo a EÚ nastavia. Čiže v tejto chvíli by to bola iba špekulácia, do toho sa nechcem púšťať, nechcem tu hovoriť, ako by to možno mohlo byť. Samozrejme, my skúmame všetky finančné aspekty našich vzťahov a veľmi podrobne skúmame, ako sa tieto môžu vyvinúť. Ale Prv, ako budeme vedieť, čo nám Spojené kráľovstvo navrhne a aký spôsob spolupráce, prv, ako toto prerokujeme, tak nemôžeme hm, hovoriť o nejakých konkrétnych definitívnych záveroch. Mňa potešilo, že prvé vyhlásenie e, sa Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o príspevky do európskeho rozpočtu, bolo, že ešte naďalej sa budú prispievať do, e, alebo respektíve, že budú stále môcť čerpať až do roku 2020 z rozpočtových prostriedkov určených pre spoločnú polnohospodárskú politiku či výskum a vývoj. Spojené kráľstvo chápe, že to sú veľmi hodnotné programy, z ktorých čerpajú všetci, čerpá z toho aj Spojené kráľovstvo. Ehm, myslím, <laughs> bola by som rada, keby sa o tomto hovorilo trošku viac pred referendum, no ale teraz už je situácia taká, aká je. Veľmi, e, veľmi ma zaujal bod, či otázka, keď ste sa pýtali, ako sa dívame na daň z príjmu, e, z toho je financovaný EU rozpočet. V niektorých krajinách však e, dochádza k zásadným demografickým problémom. Ľudia sa stiahujú do iných krajín a prispievajú e, do daňového systému. Tam táto otázka platí teda pre otázku zdaňovania a daňovú harmonizáciu. Je to dôležitá téma a ja sa prikláňam k tým stanoviskám, že naozaj musíme opätovne prekopať náš daňový systém a nielen kvôli demografickému aspektu, ale aj kvôli nemu. Čiže musíme vybudovať taký daňový systém, ktorý podporí takú perspektívu, ktorá sa díva do budúcnosti, podporí investíciu do európskeho hospodárstva, pomôže e, čeliť veľkým výzvam, ktorým čelíme v otázke konkurencie schopnosti. Ja som vyštudovaná environmentalistka, takže vás určite neprekvapí, keď vám poviem, že zdaňovanie znečisťovania, zdaňovanie e, CO2, to sú, to sú podľa mňa dobré nápady, e, vytvára to stimuly. No a ešte by som chcela povedať, že hovoríme o harmonizácii zdaňovania napríklad je to daň z pridanej hodnoty, e, ktorú máme na úrovni EU na starosti, ale tá naša úloha je naozaj veľmi obmedzená. Ja osobne by som chcela povedať, že keďže sa teraz venujeme diskusii o e, vlastných zdrojoch, je dôležité si uvedomiť, ako môže sa náš daňový základ vyvinúť, pretože čokoľvek e, prinesieme zo strany nových e, príjmov. Bude jednoduchšie, ak by tu bola nejaká nová daň. Niekto hovoril o daní z príjmu na právnické osob, niekto hovoril o daní z finančných transakcií, niekto hovoril o daní z znečisťovania. Každopádne by to bol nový zdroj príjmov, alebo možno nejaká zmena v oblasti harmonizácie DPH. To by tiež bolo dôležitým krokom. No a to ma privádza k druhému dôležitému prvku, Niekedy sa zdá, že keď hovoríme o vlastných zdrojoch, tak to dávame na rovnakú úroveň ako otázku väčších príjmov pre mm, rozpočet EÚ. Nie je to tak. Nie je to súčasťou mandátu skupiny. My sa snažíme niektoré prvky nahradiť, no a to sa dostávam k ďalšiemu bodu. Pokiaľ budeme mať nový mandát pre Európu, napríklad v oblasti obrany, oblasti ochrany hraníc, to si bude vyžadovať e, krátenie rozpočtu na národnej úrovni a presun týchto prostriedkov na úroveň EÚ, tak sa na to musíme pozrieť. Bude to viesť k, k rôznym typom štruktúr. V tejto chvíli my v Európskej komisii naozaj trváme na tom, že ochrana vonkajších hraníc musí byť priorita. Financuje sa to z nášho už úzkeho rozpočtu, vytvorila sa nová agentúra ochrany eh, hraníc Avšak táto diskusia je naozaj veľmi dôležitá. Musíme ju v Európe viesť, musíme sa rozprávať o tom, či ochrana našich hraníc bude lepšie financovanie a zabezpečená na európskej úrovni, alebo na úrovni jednotlivých krajín, ktorá, kde každá krajina bude bojovať so svojimi vlastnými obmedzeniami. No a teraz k tomu, čo hovoril môj predrečník. Súhlasím s tým, že v roku 2011 sa pán Levandovský presunul z daňového raja do daňového pekla, ale ešte stále predtým tu bol rok 2010, kedy náš rozpočet bol viac než dostatočný. A potom sa to zmenilo. No ale aby som podpor, pod, podporila jeho stanovisko. Je tu veľa nedorozumení o tom, čo je to vlastne rozpočet EÚ. Áno, pred rokom 2010 sme mali viac peňazí, než sme mohli minútach sme financovali nejaké veľmi naozaj hlúpe projekty len preto, že sme potrebovali tie prostriedky využiť, ale tie dni už sú za nami. V tejto chvíli naozaj skúmame útraty, naozaj veľmi intenzívne žiadame od ľudí, aby robili tú správnu vec. No a potom kontrolné systémy v komisie, tie sú oveľa lepšie než čokoľvek iné, čo som kedy videla. A vyplýva z toho to, že chybovosť sa znižuje, čo sa tiež o tom sa veľmi nevie. Avšak tá chybovosť naozaj neustále klesá, no ale čo je najdôležitejšie, náprava e, chýb je veľmi efektívna, pokiaľ vypočítate chybovosť, čiže nejakú chybu v účtovníctve či využití prostriedkov až na záver programu, tak tá chybovosť, tá miera chybovosti po úpravách, ktorá ešte stále ostáva, predstavuje zhruba 2 alebo menej materiálnych práhov. Čiže máme vynikajúci rozpočet, ktorý funguje. Musíme sa akorát ubezpečiť, že, že ho míňame na to, aby naozaj sme iba Eh, naj, najkvalitnejšie mm, projekty financovali tak, aby boli aj naši občania sek- eh, spokojní. Eh, prekročila som o 30 sekúnd väčšinský čas, ale to je všetko. Áno, ale za tých posledných 30 sekúnd ste povedali niečo veľmi dôležité, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za to, že ste sa zúčastnili. E, naozaj entuz- e, plný entuziasmu tejto diskusie. No a teraz, ak dovolíte, prešiel by som hneď na tretí panel. Ako viete, prestávka nebude pred mm, miestnosťou je káva a čaj, ak chcete, ale ja by som už teraz hneď pozval štyroch panelistov ďalšej časti zasadnutia, aby prišli dopredu. Ďakujem pekne. So we are, we are moving to... Takže prejdeme k tretiemu a poslednému panelu našej konferencie. Tento panel sa bude právom venovať otázke možnosti lepšej koherentnosti medzi európskymi rozpočt, európskym rozpočtom a e, národnými rozpočtami. Pán Levandovský nám správne pripomenul, malú veľkosť európskeho rozpočtu. 2% verejných prostriedkov e, idú do európskeho rozpočtu, čiže 98 verejných prostriedkov E, ostáva na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni v členských štátoch. Z toho vyplýva, že koherentnosť medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami je absolútne zásadná. Ja si nemyslím, že existuje žiadna oblasť politiky, kde EU rozpočet funguje sám. Európsky rozpočet vždy má istú úlohu v európskych politikách, avšak vždy ho doplňajú, a to z veľkej miery, výdavky na, na národnej úrovni. Ako teda lepšie spolupracovať medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami? To je práve téma tretieho panelu. Máme tu štyroch hostí, štyroch panelistov, dvoch z národných parlamentov a dvoch z skupiny na vysokej úrovni. Prvou rečničkou bude pani Sigane, predsednička Výboru pre európske záležitosti Lotyšského parlamentu. Je poslankyňou v Lotyšsku už po, od roku 2010. Druhým rečníkom, ten je z Polska, bude pán Čáškovský, ktorý je zástupca eh, predsedu, alebo teda podpredseda výboru pre európske záležitosti. On e, bol poslancom Polského parlamentu od roku 2015. Predtým ste boli členom Európskeho parlamentu a boli ste vo svojej krajine aj ministrom. Tretí roč, eh, rečník, pardon, Clement Fust, člen skupiny na vysokej úrovni, veľmi dobre známy, profesor z Mnichovskej univerzity a od apríla tohto roku tiež predseda inštitútu IFO. No a v neposlednom rade Alan Lamasur, ďalší člen skupiny na vysokej úrovni, e, poslanec Európskeho parlamentu, má úžasné skúsenosti v tejto oblasti, taktiež predsedal E, výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, bol vo Francúzsku ministrom, kde bol zodpovedný za rozpočtové záležitosti. Takže vítam tu všetkých štyroch panelistov a už neotalajme, nech sa páči, pani Sigane, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým za to, že ste zorganizovali túto vynikajúcu diskusiu. Podľa mňa je táto diskusia medzi europoslancami, poslancami národných parlamentov a členmi skupiny na vysokorodní veľmi, veľmi dôležitá, veľmi dobrá. Pokúsim sa tu predostrieť e, stanovisko nášho národného parlamentu k niektorým otázkam, o ktorých sa tu hovorilo. Niektorí z vás hovorili o tom, že je potrebné vybudovať dôveru e, v európsky rozpočet, pretože predtým sme stále hovorili o tom, že e, áno, je tu potreba vlastných zdrojov európskych v európskom rozpočete a ja si myslím, že práve táto otázka dôvery v európsky rozpočet, tak v tejto otázke zohrávajú veľmi dôležitú úlohu práve národné parlamenty. A chcela by som kolegom z národných parlamentov pripomenúť, že práve my, národné parlamenty, sme boli proti myšlienke e, presunu kancelárie Európskeho prokurátora. O tejto kancelárii sa však hovorí v zmluve a táto funkcia má riešiť podvody na úrovni financovania EÚ, avšak národné parlamenty neboli veľmi naklonené podpore tejto iniciatívy, pretože sme mali dojem, že to preberá príliš veľa našich národných právomocí, pokiaľ ide o otázku presadzovania práva. Existovalo veľa príležitostí kedy otázka národných prokurátorov, ktorí nemohli riešiť problémy e, finančných podvodov na európskej tak takýchto prípadov bolo veľa, pretože jednoducho národný prokurátor nevie, ako takéto situácie riešiť. Avšak nedokázali sme v tejto oblasti e, sa dostať ďalej. Mňa veľmi potešilo, čo povedala pani Georgieva, že naozaj v pokiaľ ide o európske financovanie, dochádza naozaj v veľmi malej miere podvodov. Avšak existuje to a občania vedia o týchto prípadoch, preto by bolo dobré, aby sme postupili v tejto iniciatíve. Moja druhá pripomienka sa týka e, politiky súdržnosti. Mnohí z vás hovorili o politike súdržnosti, ktorá funguje v EÚ a samozrejme vieme, že je tu skupina priateľov súdržnosti, ktorá chce túto politiku podporovať a vieme tiež, že prispievateľia niekedy majú pocit, že priateľia súdržnosti sa tej politiky niekdy nebudú si zdať a vždy z nej budú chcieť profitovať. Ako som už hovorila včera, politika súdržnosti bola veľmi dôležitá nielen pre krajiny priateľov súdržnosti, ale pre celú Európsku úniu. Pani Georgieva dnes hovorila o tom, že kohezná politika je veľmi dôležitá a zabezpečuje to, že náš jednotný trh riadne funguje. A taktiež aj náš litovský kolega hovoril o tom, že veľa ľudí využilo príležitosť e, slobodného pohybu a odišli zo svojej krajiny a hľadali si prácu v inom členskom štáte EÚ. Ak by sme nemali politiku súdržnosti v tých krajinách, ktoré pristúpili k EÚ do 2004, tak si myslím, si, tak si myslím že dnes pohyb pracovníkov e, z centra do periférie by bolo veľa väčší. Kohezná politika je dôležitý modernizujúci nástroj pre krajiny priateľov kohezie. Už som vlastne spomenula, že skutočnosť, že európske investície do našich hospodárstiev a rozvoja sú kontrolované oveľa dôkladnejšie v porovnaní s národnými rozpočtami, to umožňuje modernizáciu zmýšľania, ako robiť investície do infraštruktúry a rozvoja a ako tieto aj merať, evaluovať a ako ich aj patrične naplánovať. Tieto investície skutočne urobili z tých politík udržateľné politiky. Keď hovoríme o politike kohezie, Hovoríme vlastne o otázke, ktorú spomenula aj pani Georgieva. Skutočnosť, že do istej miery to vytvára určité, určitú závislosť. Keď sa pozrieme na krajiny priateľov kohezie, tak viacerí z tých poberateľov finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov nie sú v plnej miere byť konkurencieschopní v tých horizontálnych schémach Európskej únie a na finančných nástrojov, pretože vždy vlastne dostávali granty z Európskej únie. A to je niečo, čo mu sa musíme venovať, musíme sa zamyslieť, ako túto závislosť odstránime a ako vlastne e, v tejto oblasti zaznamenáme pozitívnu zmenu. Myslím si, že by sme tu nemali útočiť na tzv. priateľov kohézie a myslieť si, že toto sú ľudia, ktorí majú nejaké veľké ega, ktoré jednoducho budú vždy očakávať tú svoju časť koláča európskeho, ale mali by sme sa pozrieť na to, ako táto politika by sa mohla zmodernizovať, keď už krajiny dosiahnu určitú udržateľnú úroveň. A to je vlastne aj cieľ tej politiky kohezie, kde vlastne niekedy tí priatelia kohezie budú schopní to je cieľ, dosiahnuť financovanie svojich vlastných cieľ. Čo je takisto dôležité, počuli sme to aj pani komisárky, že tieto krajiny vlastne dostávajú finančné prostriedky zo strany Európskej únie a niekedy to je skutočne viac než 50 eh, výdavkov do rozvoja. Takže to je pár poznámok, otázok, ktoré tu boli spomenuté a budem rada, ak budem môcť participovať na ďalšej diskusii. Ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše zaujímavé slova. A teraz dostane slovo pán Traskovský. dobré ráno všetci. Niekedy mám pocit, že je tu také deja vu, pretože som pracoval na ministerstve integrácie Polska v 80, 90. rokoch a re, pozorovali sme, že čo sa deje s rozpočtom v roku 2006 a keď som bol v Európskom parlamente ako poradca, keď sme pracovali na rozpočte roku 2013 a 7 až 13, potom zase sa rokovalo o ďalšom rozpočte. Hovorí sa tu teraz o vlastných zdrojoch, kedy vlastne to spomenul pán Lamasur pred 8-9 rokmi. Poprvýkrát táto diskusia stále pokračuje. Myslím, že ideme dopredu, hoci teda ten pocit toho deja vu, myslím, že sme sa poučili a to nám dáva určitú, určitú dávku optimizmu. Vieme, čo je cieľom týchto reforiem, ale musíme si to zopakovať. Musíme si uvedomiť, aké sú tu existujúce priority. To je veľmi dôležité a tieto vlastne vychádzajú z tých princípov európskej integrácie a to je solidarita. A z toho chcem zdôrazniť. Solidarita princípom. A to nie je nejaká charita, ako povedala pani Georgieva. Je to zakladajúci blok našej identity, na to nesmieme zabúdať. Ale zároveň si musíme uvedomiť aj nové priority, ktoré vlastne vychádzajú z tých nových víziev, ktoré tu máme. Takže musíme sa sústrediť na oboje a nesmieme sa míliť. Keď sa budeme sústrediť iba na jednu, tak nedosiahneme ten konsenzus v oblasti reforiem. Vieme, že Európska únia je veľmi krehkým, vo krehkom stave momentálne a všetci súhlasíme, že peniaze prinášajú kontroverziu. Všetci chcú vidieť peniaze. To je to, čo každý občan očakáva. Keď sú tu problémy s legitímnosťou v Európskej únii momentálne, tak je to z toho dôvodu, že je tu pocit tej komunitárnosti, ktorý je podkopaný. Hovoríme tu o transferoch, ale bez nejakého pocitu komunitárneho jednoducho transfery sa nebudú robiť. Keď je pocit spoločnej budúcnosti, prečo by tu mali byť transfery? Takže ten pocit e, komunitárnosti, komunity bol oslabený zo strany populistov a to všade. Preto musíme vybudovať dôveru a preto takéto stretnutia medzi parlamentom európskym a národnými parlamentami je taký dôležitý. Preto potrebujeme tie synergie to všetko je veľmi dôležité pre našu budúcu spoluprácu, pretože inak sa nepohneme dopredu. A všetci vieme dobre, že európsky rozpočet je imperatív. Potrebujeme dodatočné prostriedky na to, aby sme zozbierali ďalšie financie tým pákovým efektom práve v časoch úspor, v časoch okrieštených rozpočtov, pretože v týchto časoch všade potrebujeme, a chceme zaznamenať rast, peniaze a európsky rozpočet je v tomto ohľade absolútne dôležitý. Keď hovoríme o tej pridanej hodnote, ktorá je ako keby takým zaklínadlom. Musíme sa sústrediť na to, čo vlastne tá pridaná hodnota je. A tu každý v miestnosti to vníma trochu inak. Možno by sme mali nájsť určitú spoločnú definíciu konsenzus. Ako som povedal na úvod, áno, je tu určitý pocit deja vu, že už to tu bolo, ale Pozrieme sa na to, čo sme sa naučili, pozrieme sa na nový rozpočet Európskej únie. Je tu pridaná hodnota, je tu inovatívnosť. Ak sa pozriete na Polsko, ak sa rozprávate s ľuďmi, či sú ocho- ktorí vlastne budú využívať nové rozpočtové prostriedky z nového rozpočtu vedia, že to budú musieť robiť už iným spôsobom, vedia o tých inováciách, vedia o tom, že výsledky musia byť hmatateľné. Ale ani predtým sme peniazmi neplitvali. Sú tu príklady, kde vlastne sa tie investície dali urobiť možno iným spôsobom, ale peniazmi sa neplitvalo. Vo všetkých našich krajinách je taká skúsenosť, že skôr to bolo pozitívne. A ak idete aj mimo Varšavy a Krakova, tak vidíte v Polsku aspoň, aký veľký prínos tie európske peniaze e, priniesli. A toto všetko vlastne produkuje pridanú hodnotu v celej Európe. Je to taká win-win situácia, prospešná pre obe strany. Pozrite sa na teraz, čo sa teraz deje v niektorých britských regiónoch, kde im populisti hovorili, opustíme Európsku úniu, peniaze ich nepotrebujeme, centrálna vláda vám dá viac. A teraz sa zdá, že pravdepodobne asi ani nie. Možno nebudú mať viac peňazí pre zdravotníctvo, možno nedostanú také granty, ako dostávali z Európskej únie. Zdá sa teda, že tie synergie medzi národnými parlamentami, medzi národnými parlamentami a ich rozpočtami a európskym rozpočtom sú menej kontroverzné ako kedykoľvek predtým. Je tu veľká potreba väčších synergií a čo skutočne potrebujeme, je, že nepotrebujeme nejaké transfery kompetencií, čo možno Niektorými to otrasie v členských štátoch, ale čo musíme urobiť, potrebujeme priority pre konkrétne kroky a potrebujeme to synchronizovať. To je absolútne dôležité. Keď plánujeme výdavky, musíme jednoducho prelomiť tie bariéry medzi národnými a európskym rozpočtom. Európske Európske, európska úroveň na to ponúka veľa možností. Niekedy mám pocit, keď sa rozprávam s kolegami z hlavných miest národných štátov, že to je nejaký proces, ktorý je mimo nás a my nechceme na ňom participovať. Nie. Musíme o ňom hovoriť, aby sa tie synergie vytvorili, pretože iba takýmto spôsobom môžeme skutočne urobiť ten pákový efekt, využívať lepšie peniaze, vyhnúť sa duplikáciám výdavkov. A keď už hovoríme o kohézii, vyčlenovanie financií a nástroje, ktoré máme, to všetko umožňuje lepšiu koordináciu, ale to nestačí. Hovoríme tu o benchmarkoch, komparatívnych údajoch, výmene informácií, to všetko potrebujeme, už končím, ale potrebujeme koordinovaný prístup, predovšetkým, keď hovoríme o výročných programoch. A posledná vec, keď už hovoríme o tých štruktúrálnych fondoch, kde vlastne sme hovorili o kumulatívnych financiách, to je to miesto, kde môžeme robiť lepšie synergie. A tieto musíme aj vytvoriť, využiť tento príklad medzi národnými rozpočtami a európskym rozpočtom. A preto tieto stretnutia sú dôležité, pretože národní poslanci hovoria s poslancami Európskeho parlamentu, týmto sa vytvára dôvera, vytvárajú sa synergie, ktoré sa stávajú realitou. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my za vašu konkrétnosť, pokiaľ ide o synergie, ako ich treba vytvoriť ktoré existujú a ktoré treba posilniť a zlepšiť. Ďalším rečníkom je pán Fust. Ďakujem pekne, dobré dopoludne všetkým. Už tu odznelo, že európsky rozpočet je veľmi malý a istým spôsobom je to pravda, z iného pohľadu zasa nie. Je dosť ťažké porovnávať európsky rozpočet s rozpočtami federácií. To znamená, akákoľvek tá súčasná veľkosť rozpočtu je, akokoľvek ho hodnotíme, myslím, že sa zhodneme, že žijeme v časoch, kde vlády čelia veľkým rozpočtovým tlakom a výdavky na všetkých vládnych úrovniach musí byť dobre vyargumentované. Netolerujeme už žiadne plitvanie. Pozrieme sa na európsky rozpočet. Je pravdou, a takto aj bolo povedané, že ak to urobíme, tak uvidíme pozitívne výsledky budeme mať výdavky do, bezpe- do bezpečnosti, do mobility vedcov, do pomoci chudobnejším krajinám, do kohézie a tak ďalej. A ja si myslím, že to všetko sú oblasti politiky v spoločnom európskom záujme a to sú politiky, ktoré vlastne si predstavujeme, keď hovoríme o tých, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. To sa nedá robiť na národnej úrovni. Ale takisto sú tu ďalšie veci, ktoré vidíme. Vidíme veľké výdavky, nie málo. Veľké výdavky sú tu ktoré neprinášajú tú pridanú hodnotu. 40% ide do polnohospodárstva. To je úpadkový sektor a tu vlastne výdavky európske generujú málo pridané hodnoty, ale niekedy členské štáty by to mohli lepšie urobiť, ak by mali možnosť, ale sú tu aj ďalšie oblasti, kde výdavky prinášajú nulovú pridanú hodnotu. Ďalšie príklady z mojej krajiny, napríklad u nás, európske financie financujú napríklad e, zásoby vody e, v Brandenburgu, ale toto jednoducho generuje nulovú pridanú hodnotu, pretože Brandenburg jednoducho to zvládne aj sám. Európske financie financujú napríklad transformáciu v Bavorsku oblasti, ktoré už nie sú, priemys- ktoré už nie sú také významné ako volakedy a teraz sa to transformovalo na priemyselné oblasti a to je takisto nulová pridaná hodnota, pretože to, tento štát mohol zvládnuť aj sám. Takže prečo to robí Únia? Myslím si kvôli tomu rozpočtovému procesu. Takže veľmi jednoducho povedané, rozpočtový proces funguje následovne. Všetci dávame do jednej obálky peniaze, všetky členské štáty, potom tá obálka tu a každý si z nej zoberie. Druhý krok, každý členský štát sa snaží dostať z tej obálky čo možno najviac. Čo ako rozpočtový minister spravíte, keď máte možnosť medzi projektom, ktorý generuje pridanú hodnotu, ale pridaná hodnota sa šíri v rámci celej Európskej únie, kde všetky členské štáty z toho majú profit a potom máte ďalší projekt, ktorý generuje nulovú pridanú hodnotu, ale peniaze idú do vašej vlastnej krajiny. Napríklad, ak máte z eura iba 50 centov a dostane sa to do vašej krajiny, tak je to stále viac atraktívne, ako získať 3 eura z 1 eura, ale sa to potom rovnomerne uh, dostane do všetkých krajín Európskej únie, pretože potom jednotný, jednotlivá krajina z toho celého dostane iba nejakých 10 centov. Toto je systematická predpojatosť v našom rozpočtovom procese a musíme sa toho zbaviť. A to nesúvisí s tým, čo Európska únia robí, čo robí Európska komisia, čo robí parlament, skôr s tým, ako konajú členské štáty individuálne, Individuálne tie štáty fungujú racionálne, ale na kolektívnej úrovne neorganizujeme naše záležitosti správnym spôsobom. A ja si myslím, že aby sme to zmenili, nemali by sme sa pozerať na tú príjmovú stránku. Ak jednoducho správnym spôsobom zavedieme nejaké iné formy príjmov, nehrubý národný dôchodok, stále sa nám ešte podarí naplniť tú obálku a potom rozpočtoví ministri budú ten, tú obálku vnímať tak, aby tie peniaze, ktoré sú tam, sa dostali k ním, preto musíme zmeniť ten rozpočtový proces. moja otázka je takým návrhom pre vás všetkých, predovšetkým pre poslancov z národných parlamentov. Ja si myslím, že musíme tú obálku síce naplniť, ale potom, keď hovoríme o štruktúrach výdavkov, potrebujeme iný proces. Nemôžeme mať tu členské štáty, ktoré chcú dostať svoje peniaze späť. Musíme dôverovať ľuďom, ktorí majú konkrétne nápady a prinesú tieto peniaze cez projekty. Musíme dôverovať európskym inštitúciám, ktoré vlastne tieto peniaze investujú do tých oblastí, kde to je absolútne naliehavé a je to investované v prospech nás všetkých. Mohol by to byť Európsky parlament, teraz tu nie je čas o tom hovoriť, o tom rozpočtovom procese nejako detailnejšie, ale myslím si, že členské štáty by mohli mať možno aj menší rozpočtový e, proces, aj rozpočet, ale lepšie organizovaný, aby sa tie peniaze venovali bezpečnosti, migrácii, kohezii, aby to nešlo do nejakých tankerov vodov, na vodu, ale aby to išlo jednoducho tam, kde to má ísť. Ďakujem. Thank you, uh, thank you uh, very much uh, for making... Uh... Ďakujem pekne Bola to skutočne dôležitá e, poznámka z vašej strany. A teraz zostavím slovo pán Lamassur. Euh, Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel doplniť to, čo výborne povedali predrečníci a najmä pán Fust. Nebudem reagovať na škandál škandálnu reakciu jedného francúzského poslancu, ktorý kritizoval e, spoločnú poľnohospodárskú politiku. To nie je dnešná téma. Avšak je tu jeden zásadný rozmer našej témy, ktorému sa nikto nevenuje ani v Európskom parlamente, ani v Európskej komisii a podľa mňa ani v národných parlamentoch. A to ako to, že sa utratí v Bruseli 1 euro, umožní nielen zaťaženie, e, ako, ako, ako aby sme zabezpečili, aby toto euro, čo sa minie v Bruseli, nezaťažilo našich daných platníkov, ale aby sa znížila ich, e, ich, ich záťaž. Na európskej úrovni by sme mali riešiť iba tie oblasti, ktoré E, budú stať menej, keď sa budú riešiť na úrovni EÚ, než na národnej úrovni. A v tej, v tej chvíli to euro, ktoré sa minie v Bruseli, nám umožní ušetriť 2, 3, 4, 5, 28 eur v členských štátoch. A o tomto som chcel hovoriť. Pretože na úrovni spoločenstva už sme pre, presunuli istý počet uh, E, politických a správnych odpovedností. Vytvorili sme vyše 20 e, agentúr pre európsku správu a od okamihu kedy, namiesto toho, aby sme mali 27 národných agentúr e, pre bezpečnosť zloženia dopravy, budeme mať jednu európsku agentúru. Ak ju budeme dobre spravovať, tak môžeme naozaj veľa ušetriť v členských štátoch. A rovnako keď sme vytvorili ESVČ, Európsku diplomatickú službu. To by mala byť príležitosť úsporiť v členských štátoch. Nedošlo k tomu všade. Na nešťastie napríklad v mojej krajine k tomu nedošlo. V deň, kedy sme otvorili túto službu, kde pracuje 3000-4000 ľudí, tak minister zahraničných vecí Francúzska E, zvolal týchto zamestnancov a povedal, ubezpečujem vás, že vo Francúzsku neskrátime počet pracovných miest ani o jedno. Ale to je spôsob, akým by sme nemali riešiť európsku správu. V tejto chvíli ustanovujeme Európsku agentúru pre ochranu hraníc a táto otázka sa otvorí znova. Či tie náklady, ktoré vzniknú, sa navýšia, navýšia tie prostriedky, ktoré už sa teraz e, využívajú na úrovni 28 e, krajín, alebo naopak, či to budeme riešiť na európskej úrovni a či sa nám tým pádom podarí vyhnúť e, duplikáciám, nebudú tu nejaké dvojnásobné kompetencie, ktoré by mal mať napríklad Europol alebo Eurojust. Čiže pokiaľ tu riešime otázku vlastných zdrojov, tak nám vytýkajú národné parlamenty, čo je normálne, alebo nám to vytýkajú aj médiá, alebo občania. Tak otázka je, prečo chcete ďalšie daňové e, prečo chcete ďalšie dáne, čo chcete financovať. Brusel stále len žiada viac bez peniazy peňazí a v konečnom dôsledku to stále platia tí istí ľudia, či už fyzické osoby alebo podniky. Avšak my musíme preukázať, že vždy, keď nejakú právomoc presúvame, tak presúvame aj prostriedky, ktoré s tým súvisia a vo všeobecnosti to potom daňových poplatníkov stojí menej. Hm, ja navrhujem, aby sme ustanovili sieť prostredníctvom e, dvora auditorov, Európskeho dvora auditorov, čiže národných auditorských dvorov Samozrejme, e, na to budú dozerať e, Európsky parlament a národné parlamenty, aby sme sa ubezpečili o výsledku. Iste e, budú niektorí ľudia proti, ale nebudú proti z politických dôvodov. My sme boli zvolení a na, našim záujmom a záujmom naše občanov je mať najlepšie služby za najnižšie sumy. Tie návrhy by mali pochádzať z národných e, správ a ich zastupiteľov. Po Francúzsku, ako v iných krajinách, Francúzsko má reputáciu, že na, verejná správa stojí veľa peňazí a že je extrémne byrokratická. Je to pravda, Francúzsko trpí vysokou mierou e, byrokracie. V, v Bruseli je 50 tisíc e, úradníkov, ktorí nemajú rozhodovaciu právomoc. Oni iba navrhujú, nerozhodujú. A vo Francúzsku máme 5000 úradníkov, ktorí majú veľké delegované právomoci, čiže musíme sa sústrediť na tú reálnu tému a tá téma je, ako nám Európa môže umožniť nie viac míňať, ale šetriť, redukovať daňovú záťaž daňových poplatníkov. To je téma, na ktorej musíme spolupracovať. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur Lamassou. Ďakujeme pekne, pán Lamassur, na to, že ste nám na jednej strane pripomenuli niektoré kľúčové rozpočtové princípy, ale aj na, za to, že ste posilnili tú myšlienku, ktorá je veľmi želateľná, ale ťažko realizovateľná a dúfam, že vysoká skupina v oblasti tejto oblasti bude môcť urobiť konkrétne návrhy na to, aby sme sa v oblasti tejto koordinácii pohli trochu dopredu. Pokiaľ ide o koherenciu národných rozpočtov a rozpočtu európskeho. Takže dovolte mi teraz otvoriť e, kolo otázok a pripomienok. Ako prvá osoba, ktorá je prihlásená, je pán Grant Peter Grant ze Spojeného kráľovstva. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len vysvetliť, že nezastupujem tých eh, v našej krajine, ktorí chcú opustiť EÚ. Vy viete si, predstaviť, aké obavy máme vy, aj keď hovoríte vy, že máte obavy e, v súvislosti s Brexitom. Neviem, či si vôbec vláda doteraz uvedomuje, e, čo e, všetko urobila svojim konaním. Myslím si, že musíme sa naozaj zaoberať všetkými otázkami ešte do detailu, ktoré vyvstávajú tejto v súvislosti. Ja myslím, že je nás oveľa viac tých, ktorí chceme zostať v EÚ aj k tomu, čo sme si vypočuli eh, včera. Eh, UKIP eh, argumentoval svojím spôsobom, ale na, nepodarilo sa druhej strane priniesť silné argumenty, ktoré by dobre objasňovali prínosy nášho členstva v EÚ. Mne sa zdá, že u nás je príliš veľa eh, politikov, eh, ktorí sa zaoberajú nákladmi členstva v EÚ, ale eh, neuvedomujú si hodnotu tohto členstva pre každého z našich občanov. Napríklad včera nám premiérka ešte stále nemohla povedať, či si myslí, že je dobré byť členmi jednotného trhu. My v Škótsku nemáme žiadne pochybnosti o tom, že, že je to dobré a chceme byť jeho súčasťou je príliš veľa politikov eh, v UKIP, ktorí sa zaoberajú eh, problémami súvisiacimi s migráciou, ale nevšímajú si eh, prínosmi pre občanov všetkých vašich krajín, ktoré členstvo v EÚ im prináša. A mm, našou obavou, pokiaľ ide o migračnú krízu, je, že nemôžeme eh, príjmať eh, toľko utečencov, koľko by sme chceli, lebo nám v tom bráni eh, vláda v Londýne. Veľa toho zaznelo v týchto dvoch dňoch o pridanej hodnote EU. Toto sa tiež veľmi často spomínalo v tých diskusiách o tom e, Brexitu. Žiadne partnerstvo nebude e, fungovať, keď sa budeme zaoberať e, tým, čo z neho môžeme vyťažiť. Musíme myslieť na to, že ide naozaj len o 2 v rozpočte. Musíme sa snažiť naozaj toto vysvetliť občanom. Naši e, e, ľudia hovoria, že chcú byť e, členmi tejto európskej rodiny. Prosím, neprinúte nás opustiť ju. Dovolte nám ostať. The next, um, the next speaker is Madame Pires. Ďalšou rečničkou je pani Pires z portugalského parlamentu. Dobré ráno. Európska únia, to tu spomína stále znova, stojí pred e, obrovskými výzvami, e, napríklad v oblasti nezamestnanosti mladých či migrácie. A odpovede doteraz chýbali. Ale nie len e, v oblasti rozpočtovej, ale e, chýbali aj politické odpovede. E, Spomenuli sme tu hodnoty ako solidarita počas týchto potových diskusí, ale aj tá chýbala. E, často sa zlom hovorí o krajinách periférie a často sa na ne zabúda. A to je zlé, preto sú dôležité vzťahy, ktoré majú e, občania EÚ e, s Európskou úniou. Dôležité je, ako sa e, hodnoty EU e, budú aplikovať. A preto tu máme tento e, deficit. Občania nevedia toho dosť o európskom o, rozpočte ani o európskych otázkach vo všeobecnosti. Sú rôzne možnosti voľby, pokiaľ ide o nové možnosti financovania, ktoré z nich sú naozaj veľmi zaujímavé, ako napríklad tá CO2 daň alebo daň z finančných transakcií. Ale treba sa venovať dvom bodom. Poprvé, Treba si klásť e, otázky ohľadom e, spôsobov rozhodovania a o e, tom, ako, aká má byť architektúra európskeho rozpočtu. Zatiaľ občania argumentujú tým, že to nie je všetko dostatočne demokratické, to príliš netransparentné a preto sú dôležité aj otázky, aké priority chceme riešiť s európskym rozpočtom. A tu si treba vypočuť aj európskych občanov a národné parlamenty. Napríklad sa stále znova hovorí o rozpočtovom krátení v oblasti výskumu, vývoja, zamestnávania mladých ľudí, ale finančné prostriedky pre bezpečnostnú politiku alebo za obstarávanie zbraní. K tým dochádza naďalej a e, konec koncov to predsa občania e, nepotrebujú. Potrebujeme teda posilniť aj koherentnosť, potrebujeme tu mať prepojenie medzi národnými parlamentami, občanmi a Európskou úniou. A preto tu potrebujeme mať aj jasnú kontrolu krajín, Niektoré krajiny e, rozhodujú v EÚ viac než iné a to vytvára e, príliš veľký tlak na niektoré malé krajiny a to nie je v súlade s princípom kohretnosti v EÚ. A práve e, v tomto čase, kedy je rast zlý, čo umožňuje vzrastať populizmu. Práve preto musíme sa starať o väčšiu koherentnosť a starať sa o to, aby e, niektoré krajiny neboli podobné príliš veľkému e, tlaku. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Maňka z Európskeho parlamentu. Teda, chcel by som môjmu milému kolegovi z Veľkej Británie odkázať, že aj v mojej politickej skupine sú všetci e, obyvateľia Veľkej Británie, ktorí, ktorí sú v, našom, v našej skupine, e, majú rovnaký názor, ako máte vy. Ak si pamätáme, tak pán Cameron povedal, že prvou a nekonečnou prioritou pre Britániu je, aby ostala ako celok, aby sa nerozbila. A ja si myslím, že keď spočítame všetky tie veci a ukážeme, aké, ako, ako vás klamali tí, ktorí boli e, za Brexit, takže nakoniec budete mať na svojej strane väčšinu obyvateľov Veľkej Británie a ja som od začiatku presvedčený, že ani žiadosť o vystúpenie nepodáte, ale bude to svetlý príklad pre celú Európsku úniu do budúcnosti, že toto cestou nemôže ísť. E, hovorili sme o chybovosti európskeho rozpočtu, tak európsky rozpočet je menej chybový ako tri štvrtiny našich rozpočtov národných štátov. A e, chybovosť ešte neznamená podvod. To je úplne veľký rozdiel. Keď chybov je napríklad aj to, že nejaký malý podnik žiadal o e, peniaze na výskum a na inovácie, keď ich získal a zistilo sa, že tento podnik je súčasťou veľkého konzorcia, tak tie peniaze musel vrátiť. Ale to ešte nebol podvod. To sú dve rozdielne veci. Pani Georgieva dnes e, hovorila o tom, že si pamätá zlaté časy európskeho rozpočtu. Ja si ich tiež pamätám, lebo som bol posledný spravodajca pre rozpočet, keď bolo švedské predsedníctvo, keď bol ešte taký bezproblémový rozpočet a vtedy sme mali naozaj prebytky finančných prostriedkov. Paradoxne sa dostávame do situácie, že aj v roku 2017 môžeme mať prebytok v tom, že máme nízke požiadavky na platby. A máme ich preto nízke, tieto požiadavky, lebo sa neimplementuje. A keď sa neimplementuje, tak to je samozrejme problém. A tu potrebujeme spoluprácu aj s národnými parlamentami, aby sme vplývali na svoje vlády aby naozaj e, dostatočne implementovali, lebo to potrebujeme, aby sme Európu naštartovali. Včera sme hovorili o e, aj nejakej skeptické veci. Hovorili sme o tom, že sa e, financujú dve sídla Európskeho parlamentu. Tak tak ako pani Georgieva si dneska kopla do fľaše s džinom, tak ja som si zobral pri raňajkách kalkulačku a som si prekalkuloval, že e, nás to stojí asi 4 eur na sekundu, také, tak, tak, takýto, takéto financovanie, ale ak vyriešime to, čo spoločne môže mať veľké efekty pre Európsku úniu, tak to nebudú 4 eurá za sekundu, ale 63 419 eur za sekundu, ktoré prinesieme spoločnými politikami. To znamená spoločný digitálny trh, e, e, boj proti podvodom a daňovým únikom, potom spoločná obranná a bezpečnostná politika. Keby sme vplývali na svojich premiérov, na svoje vlády a robili spoločnú bezpečnostnú politiku, tak ušetríme 500 krát viacej, ako nás stojí e, e, dve sídla Európskeho parlamentu. Skončím to slovami, e, ktoré použil pán Lamasúr. Robme spoločne na európskej úrovni tie veci, ktoré vieme robiť lacnejšie a efektívnejšie. A potom budeme úspešní. Ďakujem. Thank you, Mr. Manka. Uh, Mr. Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne a v podstate principiálne nejde tu o to, že hovoríme, že chceme viac peňazí, ale ide tu skôr o to, aby sme mali vlastné zdroje, ktoré budú hodné takéhoto názvu, aby sme podporili transparentnosť, naviazanie finančného systému v Európskej únii na občanov a to musí byť transparentné, to je hlavná úloha a potom tie nedorozumenia, ktoré tu vlastne počúvame aj doma zažívame, takýmto spôsobom odstránime. Mám pocit, že niektoré členské štáty by to radi takto nechali, pretože to je pre nich oveľa jednoduchšie sa v tejto nejasnej džungli vyznať a je jednoduchšie kritizovať parlament a komisiu súhlasím, že príjmy nemôžeme o nich hovoriť bez výdavkov. Vlastne začína to s výdavkami a tej definícii, že aké sú tu výzvy. Áno, pán profesor Fus, môžeme hovoriť o tom, že či potrebujeme túto agrárnu politiku, či nemusí byť nejaká iná, ako momentálne tá situácia vyzerá vo vidieckých priestoroch. Vidíme, že tieto zažívajú ťažké časy a bojíme sa riešiť otázky, že aké monopoly tu máme, tieto monopoly vôbec riešiť v porovnaní s tým atomistickým spôsobom ponuky, tej prapôvodnej ponuky a vlastne sa do toho vôbec ani nemiešame. Teraz máme krízu, viac než 75 príjmov z rozpočtu európskeho je vlastne závislé. Tak vlastne v tejto dobe je to skutočne ťažká otázka, ako sa do toho chceme pustiť. Dáme to všetko do rúk členských štátov, dá sa to urobiť, ale polovica členských štátov to nebude vedieť utiahnuť a tieto podniky potom skrachujú. Aj pokiaľ ide o koheznú politiku, dobre ste uviedli príklady. Správnym spôsobom, aj v Nemecku. Áno, ja to vidím aj u nás, v našej spolkovej krajine, keď som sa pozrel na finančný rámec. Druhý, ktorý som s pánom Kalfinom vyrokovával, moje ministerstvo som tedy požiadal, aby mi ukázali projekty z predchádzajúceho podporného obdobia. Potom som odmietol tam ísť vlastne, že to jednoducho nebolo udržateľné pre mňa. Takže pokiaľ ide o otázky, že čo robíme s koheznou politikou, o tom musíme hovoriť. Robíme, dávame si e, hlavné priority, pokiaľ ide o rast. Je tento totálne koncentrovaný prístup správnym prístupom? alebo by možno bolo lepšie to viac naviazať na to, čo nazývame aj štabilizáciou eura. To znamená odporúčania pre jednotlivé konkrétne krajiny šité na mieru. Niektoré sú tu krajiny, ktoré už investovali do niektorých oblastí, ale musia napríklad investovať do vzdelávania alebo či by sme sa nemali pustiť do diskusie, že kde sú vlastne tie hlavné potreby jednotlivých členských krajín, keď napríklad je taká zlá tá iniciatíva, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých. Tá nefunguje. Máme dostatočné množstvo peňazí, alebo jednoducho musíme skôr pripraviť štruktúry, ktoré máme doma na to, aby sme sa podriadili týmto kľúčovým prioritám. Ak to neurobíme v tejto oblasti, tak vlastne hovoríme o stratenej generácii a o hospodárstve niektorých krajín sa potom už ani nemusíme baviť. Alan to spomenul. Téma agentúr, dve pripomienky, pán predseda. Rada vlastne pravidelne sa zdráha tejto diskusii. Keď vytvárame Európsku agentúru, tak to jednoducho musí mať dopad aj na národné štruktúry. Napríklad agentúry PAMA pre e, potraviny. V Nemecku boli vytvorené dve rizikové agentúry, pokiaľ ide o zdravie zvieratá ľudí, a to súvisia aj s potravinami, ale vždy na najvyššej úrovni fungujú, ale niekde jednoducho jedna je navyše. A toto je stále tu prítomné. A toto sú vlastne tie pripomienky, pokiaľ ide o koherentnosť. Už vlastne to bolo spomenuté v tej poslednej panelovej diskusii. Ochrana vonkajších hraníc. Vnútorná vonkajšia hranica jednoducho sa už nedá prediskutovávať oddelenie. Ako to vytvoríme aj na základe článku, článkov zmluvy, ktoré tu máme, pokiaľ ide o spoločnú solidaritu v spoločnej migrácii, ako sa nám to podarí? Jednoducho, hovorme o primeranej revízii rozpočtu, povedzme, že to je vlastne spoločná komunitárna výzva a tí, ktorí musia chrániť väčšie, dlhšie hranice vonkajšie a tí, ktorí najviac trpia pod eh, touto migračnou migračnú krízu, tak títo dostanú viac z toho spoločného rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Böge. Pani Ajala, vy ste žiadali o slovo v predchádzajúcom vstupe a nemali sme dosť času. Neviem, či by ste sa chceli vyjadriť teraz. Chcete? Sí, gracias, señor presidente. Sí, porque la verdad es que estando... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, aj v predchádzajúcej e, diskusii e, sme si vypočuli pána Lamasúra. A ja by som sa rada vyjadrila aj k tomu, čo povedal pán Fürst. Povedal, ako túto vec vnímajú niektorí e, experti. Aj on je expert, ale teraz máme na mysli expertov z národných ministerstiev, ako oni vnímajú eh, prínosy a eh, negatíva eh, európskeho rozpočtu. Keď sa to všetko vytrhne z kontextu, tak to môže znieť trošku nezmyselne, ale tieto príklady nemajú až takú výpovednú hodnotu. Napríklad, keď chcete zlepšiť kvalitu vôd, tak investície zo strany EÚ tu môžu byť zmysluplné. A ak niekde je e, pôda e, veľmi zlej kvality, treba povedať, že existuje e, smernica o kvalite pôdy. Nemecko zatiaľ takúto legislatívu e, vetuje. Treba teda nejako e, zaviazať e, nemeckú vládu, aby už nepodrývala takéto projekty. Takže keď veci sú bez kontextu, tak môžu vyznievať nezmyselne, ale nie vždy tomu tak je, že by nemali zmysel, že by nemalo zmysel ich financovanie z rozpočtu EU bolo by dobre, keby všetci, aj pán Lamasur, mohli povedať, že teda bolo by dobre, keby Nemecko už konečne sa vzdalo svojho E, odporu voči určitým návrhom. Financovanie takýchto projektov e, sa e, snaží postarať o to, aby sa zlepšovala kvalita života občanov EÚ. No a spomenulo sa, že vo vašej krajine v Nemecku je teda ste, ste vygenerovali veľa prostriedkov, je rozpočet v pluse, ale e, prečo z toho neprofituje rozpočet EÚ? Vy ste teraz e, hospodársky e, expert. Prečo? Ako si to vysvetľujete? Prečo sa nevyužijú tieto plusy z nemeckého rozpočtu na to, aby sa niečo stalo aj v našich krajinách? Pretože v iných krajinách, ako v mojej napríklad, sú deficity. A to súvisí aj so záchranou bank, aj teda nemeckých bank. A pritom Nemecko často e, brzdí potom investície v našich e, krajinách aj z súkromnej strany. A na to treba nájsť riešenie. Ako môžeme nájsť e, riešenie? Možno ešte predtým, než dospojme k riešeniu, či je európsky rozpočet zlý alebo dobrý. Nemecko by tiež e, prišlo o peniaze, keby sme my neboli zachránili nemeckú banku, ale táto nemecká banka neinvestuje tam, kde sú investície potrebné. Aj toto je otázka trvalej udržateľnosti a toho, ako sa e, investície, aký vplyv, priamy vplyv majú na občanov. E, takže len toľko som chcela. Niektoré investície môžu na prvý pohľad vyznievať nesmyselne, ale nemusí to tak vždy byť treba eh, si aj uvedomiť, aký eh, vplyv má napríklad konanie našej krajiny na situáciu v iných krajinách. A teraz eh, pán Lamasúr. Pri financovateľnosti nášho rozpočtu máme problémy. Teraz tu možno bude druhý Junckerov plán, pretože EIB e, sa má e, teda v rámci neho rekapitalizovať bez toho, aby sa zlepšovala situácia krajín, ktoré sú v ťažkostiach. To po prvé. A po druhé, musíme sa e, vzdávať subvencií napríklad v oblasti železničnej dopravy a podobne. Um, napokon uh, výsledok je taký, že uh, sa nám nedostane to, čo by sme potrebovali. Čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne, pani Ajala. Myslím si, že uh, časovo na tom nie sme až tak zle. Takže ak sú zástupcovia národných parlamentov, môžeme ešte vziať dve, tri otázky predtým, než sa e, teda vrátime k panelistom. Má niekto záujem? Pán Guerrieri? Ďakujem pekne. E, panelisti povedali, že e, už je to určité deja vu v tom zmysle, že takéto diskusie už sme viedli v minulých rokoch. To je pravda, ale nie je to pravdou z druhej strany. Inými slovami, dnešná situácia je úplne odlišná od e, toho, čo sme zažili v minulosti. Zves, e, svet sa dramaticky zmenil v um, poslednom období a my ako Európa stojíme pred dramatickými zmenami. Veľakrát to už zaznelo. Bezpečnosť, migrácia, ekonomická, e, ekonomická kríza. Takže takýto druh diskusí by e, vlastne e, sa mal diať v, odlišný, e, v odlišných dimenziách. Samozrejme, potrebujeme veľa nástrojov, diplomáciu, vojenské intervencie na riešenie mnohých problémov, ale takisto aj potrebnú konštantnú finančnú podporu. Takže aby sme sa mohli venovať týmto problémom, musíme mať dispozícii potrebné prostriedky. A preto táto e, diskusia, konfrontácia je tak dôležitá. Myslím, že e, niektoré veci, ktoré treba urobiť, sú jasné. Zjednodušovať viac vlastných zdrojov, veľká zmena Eh, pri korektúrach naš, našich výdavkov, ale eh, eh, môjim kľúčovým návrhom by bolo, že európske prostriedky by sa mali vynakladať tam, kde sú naozaj spojené s jasnou európskou pridanou hodnotou. Takže aby európsky rozpočet bol nástrojom politík, ktorý by európsky občania chápali. A z tohto pohľadu um, keď sa e, začala budovať Európska únia, vychádzal sa z dvoch e, základných princípov subsidiarity a európskej pridanej hodnoty. A e, Význam, prečo by sme mali zostať spolu, je práve to, že budeme rešpektovať tieto základné princípy. Ďalší princíp bol doplnkovosť teda, e, že väčšina e, e, európskych prostriedkov nahrádzajú národné, nie sú komplementárne. Tento princíp teda nedodržiava. A to, to je nie v súlade s tým smerovaním, ktoré tu navrhujeme na tejto konferencii. A ja myslím, že je dôležité to zúrazniť. Na záver keďže e, v tejto časti sa máme venovať lepšej koherentnosti medzi e, rozpočtami EÚ a národnými rozpočtami, ako lepšie spolupracovať. Takže z tohto pohľadu mali by sme zdôrazňovať, e, že takýto typ interakcie je dôležitý. A chcem ešte povedať, že inštitúcie EÚ by mali poskytovať kvalitnejšie informácie národným parlamentným výborom Eh, potrebujeme byť lepšie zainvolvaní, eh, pokiaľ ide o eh, teda kvalitu informácií. To je ďalší môj návrh pre vás. Ďakujem. Ďakujem ďalším rečníkom je pán Andersen zo švedského parlamentu. Först så vill jag bara eh, verkligen säga att jag tycker det är trevligt. Ďakujem za slovo. V prvom rade musím povedať, že som veľmi rád si vypočul pána Lamasura, ktorý hovoril, že treba, aby sme v Európe pracovali efektívnejšie, racionálnejšie. No a druhá dôležitá vec, ktorú musíme zvážiť, je presná úloha, ktorú by pa, e, rozpočet mal zohrávať, na čo by sa mal používať. Nemyslím si, že rozpočet vyrieši európske problémy, tak to nefunguje. tu nejde o transparentnosť či väčší rozpočet, ide o iné veci. veci. No a druhá vec, ktorú by som chcela povedať, podľa mňa je veľmi dôležité, aby všetci v Európe profitovali hospodársky a čím viac ich bude mať možnosť takéhoto hospodárskeho profitu, tak tým lepšie pre celú populáciu. Ja verím, že by sme sa na túto záležitosť mali pozrieť z európskej perspektívy. Európa nie je konkurencieschopná v globálnom kontexte a práve tento problém je potrebné riešiť. Nie je to otázka rozpočtu, ktorý toto vyrieši. Musíme sa venovať rastu, navýšeniu investícií, Musíme rozšíriť jednotný trh, podporovať voľný obchod. Musíme byť proti protekcionistickým tendenciám, ktoré na kontinente narastajú aj dokonca medzi krajinami. Práve tieto otázky sú dôležité, o tých musíme diskutovať. Nevyriešime to tým, že len jednoducho navýšime rozpočet. Ďakujem, pán Andersen. Teraz pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že dnes tu máme možnosť spoločne s predstaviteľmi národných parlamentov takto diskutovať, že tu máme aj expertov a myslím si, že musíme dbať predovšetkým o to, aby komunikácia v budúcnosti bola intenzívnejšia medzi európskou a národnou úrovňou a preto si myslím, že je aj dobre, keď sa zamýšľame nad spôsobom, akým Sociálne siete môže nám pomôcť pri spájaní sa. Európsky parlament má aj výskumné centrum, European Parliament Research Center. Tam máme skutočne interdisciplinárnych expertov, ktorí nám pripravujú vecnú podstatu tém, kde vlastne jednotlivé témy takýmto spôsobom sú pred každou plenárnym zasadnutím rozpracované a bolo by dobré, aby naši poslanci vedeli všetky tie informácie, ktoré nám toto výskumné centrum napríklad k rozpočtu z prostriedkov, aby sme to poslali priamo im k dispozícii. Myslím, že takáto vzájomná informovanosť zohláva kľúčovú úlohu a myslím, že z takúto aplikáciu, na ktorú by sme si mohli kliknúť, by sme mohli mať konkrétny prístup k informáciám, k dobrým štúdiám, krátke briefingy, kde je jedna, dve až tri strany e, v rámci toho objasnenia vždy pripravená a takýmto spôsobom vlastne môžeme využívať tie informácie, tak ako to bolo v prípade NSA škandálu, kde sme takýmto spôsobom sa informovali, takže toto by bolo dobré spustiť a z tohto pohľadu by bolo dobre sa zamyslieť aj nad tým, aby sme mali nejakú aplikáciu veda média, kde by sme jednoducho vedecké služby národných parlamentov, Európskeho parlamentu, európskych inštitúcií takýmto spôsobom vyňali z tých síl, z nejakej izolovanosti, aby to bolo súčasťou tých komunikačných kanálov, aby sme takýmto spôsobom intenzívne urobili krok dopredu. Jeden z hlavných problémov európskej úrovni, úrovne je nedostatočná komunikácia medzi tými, ktorých tieto témy zaujímajú. Ďakujem. Thank you. The uh, next speaker, have two more speakers. Ďakujem. A ďalší rečníci na zozname sú pán Böge, pardon, zo švedského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že by sme mali byť opatrní, pokiaľ ide roz, o rozpočet. Vidíme to aj v našom vlastnom parlamente a mali by sme sa na to z tohto uhla pozerať aj v Európe tejto diskusii sme hovorili o politike súdržnosti, avšak myslím si, že si to trochu protirečí, pretože čo je dôležité, pokiaľ ide o ko- kohezné fondy, tak ako aj v prípade iných fondov, tak ide tu o to, že tieto by sa mali využívať na to, aby sa propagoval rast, aby sa vytvárala lepšia budúcnosť. U nás minimálne je to tak, že ľudia reagujú na termín EU peniaze. Môže existovať dobrý projekt, avšak vždy čelí kritike. Keď sa pridelia EU financie na takéto návrhy, tak ľudia sú veľmi kritickí. Občania častokrát nevedia ani, fungu- ako funguje národný rozpočet, takže už vôbec nevedia, ako funguje európsky rozpočet. My sa im to musíme pokúsiť vysvetliť. Musíme sa sústrediť na ciele, ktoré všetko prepájajú a naozaj sa musíme pokúsiť dosiahnuť čo najlepšiu mieru rastu pre celú Európu, pretože pokiaľ sa nám toto nepodarí, tak budeme mať problémy. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo dnes ráno, že nie je možné duplikovať v Európe nemôžu existovať viaceré agentúry, ktoré robia to isté a zároveň mať národné agentúry, ktoré robia to isté. To samozrejme neznamená, že by sme nemali byť opatrní, pokiaľ ide o európsky rozpočet, a však je dôležité, aby sme sa na toto sústredili ako na európskej, tak aj na národnej úrovni. Ďakujem pekne a Posledný rečník je pán Gajer z Európskeho parlamentu. Je spravodajcom pre rozpočet 2017. Nech sa páči, pán Gajer. Ďakujem pekne, ja som sa vlastne ani nechcel hlásiť, ale myslím si, že nemeckí predstaviteľa Národného parlamentu by boli sklamaní, ak by som sa neprihlásil, pretože tá diskusia je veľmi zaujímavá. Máme tu kľúčovú otázku, na ktorú musíme ponúknuť odpoveď a to musíme urobiť tu, v Európskom parlamente. Ale musia na to reagovať aj poslanci národných parlamentov. Otázka, chceme európsku pridanú hodnotu, alebo chceme tu mať národné rozpočty a všetko robiť na národnej úrovni. Ja to považujem eh, za také dosť ťažké, postaviť sa tomuto skutočne čelom, pretože keď hovoríme o európskej pridanej hodnote, tak častokrát vlastne zo strany tých čistých prispievateľov a Nemecká republika patrí k týmto. Počúvam častokrát ten argument, že vlastne tu sa vlastne tá naša situácia e, čistého prispievateľa bude ešte väčšou nevýhodou pre nás. Takže aký je výsledok z toho celého? Spolková republika trvá na tom, aby väčšina z jej príspevkov do európskeho rozpočtu sa potom vrátila do Spolkovej republiky, ale zase je tu ten problém, na ktorý poukázal pán Fus, tak sa to správne vyslovuje, áno, a právom na to poukázal, ak túto otázku vlastne ak takúto otázku položíme v, Európske, v spolkovej krajine, napríklad v Münsterlande, kde sa dobre chodí na bicykli a že sa tam stávajú potom trasy pre bicykle, či skutočne to je pridaná hodnota. Nie, pridanú hodnotu môže postaviť na národnej úrovni a niekto iný. Avšak keď to niekto postaví iný, tak potom sa nedostaneme tie peniaze z Európskej únie. Takže musíme nájsť riešenie. Buď budeme hovoriť o tej pridanej hodnote, potom tá situácia čistého placu sa zhorší, alebo budeme zasa hovoriť a vníma to z pohľadu spolkovej krajiny, potom to bude zase výhodnejšie, ale nevýhodnejšie pre Európsku úniu. Takže nemôžeme vyriešiť tú situáciu tak, aby to bolo v prospech oboch strán. Musíme sa pozrieť na to, ako pristúpime k európskom rozpočtu. Ja si viem predstaviť, že európsky rozpočet by mohol byť aj úplne iný. Ja si viem predstaviť, že by sme aj naďalej uh, kohezné prost- by sme sa vzdali kohezných prostriedkov, ale by sme desaťnásobili Erasmus, to si všetko viem predstaviť. Ale potom musím v Nemecku viesť diskusiu o tom, a už teraz vidím politické skupiny, ktoré budú náročné v tejto diskusii, že ako to vlastne bude vyzerať s tou našou situáciou čistého prispievateľa. Potom budeme platiť ešte viac. To ešte raz zdôrazňuje z, pre, z pohľadu čistého prispievateľa to, že keď hovoríme o, situá- o, o európskej pridanej hodnote a ja ju podporujem, ale potom jednoducho musíme vnímať aj tie argumenty zo strany tých štátov, ktorí sú čistými prispievateľmi, alebo to robíme z druhej strany a potom je tá situácia zase komplikovaná pre nich. Pokiaľ ide o vlastné prostriedky, tam sa dá takisto niečo urobiť, pretože toto treba zlepšiť tým pádom tá diskusia o čistých prispievateľoch už nebude taká palčivá ako doteraz. Potom budeme zasa hovoriť, ako budú, aké formy budú prispievania, ale napríklad z Nordránska, Vestfálska, ja odkiaľ pochádzam, tak tam sa snažíme vypočítať, že koľko prispievame a keď to sa nedostane naspäť do tej spolkovej krajiny, tak celá spolková krajina bude nespokojná. Teraz vidíme, že Briti vypadli a teraz nadišla hodina pravdy. Nie je to tak dávno, keď spolkový minister e, financií povedal, že je priateľom vlastných prostriedkov, ale pokým sú tu Briti, tak sa to nebude dať realizovať. Teraz už tá brzda britská, ak sa to dá povedať takto, je už preč. Otázka či sa pôjdeme v tej diskusii ďalej, alebo tí, ktorí sa skrývali za Britmi, teraz niečo nám povedia. Ďakujem. Ďakujem pekne. za túto pripomienku aj za všetky predchádzajúce. Všetky boli veľmi zaujímavé. Mám len jeden komentár k tomu poslednému rečníkovi. Myslím si, že máte absolútnu pravdu, keď hovoríte o zásadnej otázke, ktorá, o ktorej sa hovorilo na každom jednom zasadnutí a týka sa o pridanej hodnoty EÚ to naozaj chceme? No ja dúfam, že odpovede áno. Ale je to naozaj to, čo chcú občania? No a potom, ako sa vlastne zhodneme na tom, čo to znamená, pretože to sa dá interpretovať rôzne. Pokiaľ ide o čistých prispievateľov, čistých primateľov, tomu by som sa chcel vyjadriť. Zdá sa mi, že keď hovoríme o čistých prispievateľoch, hovoríme o tom v, v rámci rozpočtu. Avšak treba pridať, toto vždy treba povedať, že to sú čistí prispievateľia, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ však niekto bude úspešnejší než dnes v tom, že bude mať rozpočet s pridanou hodnotou, EÚ. tak by sme sa mohli, mali dopracovať do situácie, kedy kra- každá krajina v EÚ bude čistým príjmateľom z hospodárskeho a politického hľadiska. A nebudeme sa na to sústrediť len z rozpočtového hľadiska, ale budeme sa na to pozerať z hospodárskeho hľadiska. Takže ja sa teraz odmlčím. Vrátim slovo štyrom panelistom. Teraz prosím vás, hovorte v opačnom poradí, čiže na začiatok požiadam pána Lamasúra. Ďakujem, e, pán predseda, ďakujem aj všetkým rečníkom. My sme naozaj veľmi spokojní, pokiaľ ide o kvalitu príspevkov pokiaľ ide o návrhy, ktoré tu zazneli, o ducha spolupráce, to nás naozaj veľmi teší a podporuje v ďalšej práci. Takže veľmi stručne. Chcel by som pána Granta ubezpečiť zo Škótskej národnej strany poslanca a ďalších viacero ľudí, ktorí sa vyjadrili už od včera a boli znepokojení dopadmi Brexitu na financovanie európskeho rozpočtu. Tieto dopady budú pozitívne, pretože pokiaľ, tak ako je veľmi pravdepodobné, Spojené kráľovstvo bude naďalej chcieť prispievať v, do hospodárskeho priestoru, bude musieť platiť, tak ako napríklad Norsko. A príspevok potom britského spoločenstva bude oveľa vyšší než ten, čo je dnes. Mrzí ma, že tento argument nebol dostatočne vysvetlený britskému ľudu. Mrzí ma to, avšak trošku sa popri tom usmievam. Uh, Európsky parlament každopádne bude dohliadať na to. Pani Píreš, to je trošku iná oblasť rozpočtu, ale chcel by som sa k tomu vyjadriť. Portugalsko mrzí, že je tu že, sú tu, že je tu dvojitý štandard, že Európska únia je prísnejšia na menšie krajiny, pokiaľ ide o kontrolu rozpočtu. Je to pravda? Je to škandál? Niektoré banky sa považujú za too big to fail, čiže príliš veľké na to, aby spankrotovali. A sú tu krajiny, ako napríklad aj moja, ktoré sú považované za príliš veľké, e, že by to teda príliš poškodilo, pokiaľ by boli tieto sankcionované. Pretože systém by nemohol ďalej fun- teda fungovať, ale takto to ďalej byť nemôže. Chcem sa poďakovať viacerým e, kolegom, najmä pánovi Maňkovi, e, za konkrétne príklady, ktoré uviedli Eh, keď eh, sa venovali môjmu pôvodnému príspevku a Raymond Burger má pravdu, keď hovorí, že musíme brať do úvahy najmä konkrétny náklad, ktorý mus, musia čeliť niektoré krajiny, napríklad len z geografického hľadiska. Niektoré periférne krajiny. Je jasné, že Grécko, Taliansko, ďalšie krajiny, ktoré sú v prvej línii z geografických dôvodov, pokiaľ ide o príjmanie migrantov, tak my musíme naozaj nastaviť európsku solidaritu. Pomôcť týmto krajinám. Najjednoduchší prostriedok, ako túto solidaritu realizovať, je samozrejme spoločný európsky rozpočet, spoločná európska správa, čiže bude potrebné nájsť aj ďalšie prostriedky, ktoré budú iné krajiny akceptovať, že teda zoberú časť e, utečencov k sebe. Musíme vymyslieť európsky model solidarity. Hovoril o tom aj pán Třáskovský solidarita pre všetkých Európanov, solidárnosť. Poliaci e, sa v tejto téme naozaj vynikajúco vyznajú. Moja kolegyňa pani Sander sa spýtovala, ako financovať Junckerov plán 2. Tento plán chce podporiť investície, ktoré v konečnom dôsledku budú rentabilné a budú financované pôžičkou, nie nenávratnými príspevkami z rozpočtu. A teraz nadišiel čas zvážiť, keď ho e, skúmame finančné perspektívy, naozaj je potrebné zvážiť reálny európsky investičný rozpočet, ktorý ešte neexistuje. Ďakujem, pán Lamasur. Clemens Fust. Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať na nadbytok, o tom sme nehovorili. Myslím si, že e, hospodárske problémy Španielska nemajú čo dočinenia s nemeckým nadbytkom. V tejto chvíli Španielsko sa spametáva, je tu trojpercentný rast a to vďaka politike Európskej centrálnej banky, ktorá znížila e, kurz eura. E, A nemecký nadbytok tiež má e, dopad na to, že Európska centrálna banka môže udržiavať e, to na takéto úrovni a to potom pomáha aj periférnym krajinám. Nedá sa očakávať e, takéto opatrenie a to, že nebude zároveň dochádzať k nadbytku. Toto je otázka menovej politiky, ktorá funguje v súčinnosti a buď môžeme teda umožniť e, e, zmenu kurzu eura alebo nemecký nadbytok, ale nedá sa to jedno bez druhého. Potom, pokiaľ ide o čisté súvahy, je možné, že čistá súvaha nie je niečo zlé, e, pokiaľ tu ide o výdavky, ktoré sú v európskom záujme. Mali by e, sme sa spoliehať na to, že politici dokážu vysvetliť občanom, že míňať peniaze na utečencov v Turecku je v nemeckom a v európskom záujme. Toto naozaj musíme ľuďom vysvetľovať. Alternatívou by bolo míňať na nezmysly, avšak ja si myslím, že je lepšie teda vysvetliť to, čo sa pokúšame robiť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šaškovský. Ja som s Alanom Lamasúrom eh, bol na eh, výbore eh, v Európskom parlamente, no a odtedy som mal príležitosť hovoriť s viacerými priateľmi z parlamentu aj členských štátov oni sa pýtali, Rafal, čo sa s tebou stalo? No a ja som vytriezvel, keď som bol šerpom nášho premiéra v, na Európskej rade a zúčastňoval som sa niektorých z najnáročnejších rokovaní o klimatických zmenách, a energetike, o otázkach migrácie a tak ďalej. No a musím vám povedať jednu vec. Trošku ma sklamala dnešná diskusia a poviem vám prečo, pretože je veľmi ľahké hovoriť o pridanej hodnote a o tom, ako sa zbavíme e, čistých príspev- tých čistých prispievateľov. Všetci sme tu počuli argumenty týkajúce sa strany výdavkov. O tom sa hovorí ľahko, ale hádajte. Viete čo? Predstavte si, že ste na, za rokovacím stolom na Európskej rade a rada ministrov bude ostrá, tak ako bola predtým, alebo ešte ostrejšia. A preto by sme mali minimálne začať s niečím trochu jednoduchším. A to je koordinácia. A o koordinácii som tu počas tejto schôdze veľa nepočul, ale to je podľa mňa tá najúžasnejšia um, príležitosť, ktorú musíme z takýchto schôdz si odnášať medzi poslancami Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Tam by sme mali začať, pretože pokiaľ nebudeme hovoriť o výdokoch, tak vám môžem odprisahať, že sa opäť budeme vrácať k tým istým e, témam. Rabaty, áno, to je výborná téma, s e, ktorou mučím svojich študentov na univerzite, ale je ťažké to vyriešiť. Takže začneme hovoriť o prioritách a hovoríme spoločne o politickom smerovaní spoločne s vládami. Začneme ro, e, pardon, jednoducho výmenou údajov. Keď začneme s tým, tak potom možno sa nám pomaly podali dopracovať k inej logike, k takej, o akej hovoril Alan Lamasur, čo bude situácia, kedy buď vyhrá každý, ktorá bude výhodná pre každého. Jednoducho, pokiaľ sa dopracujeme k európskym riešeniam, tak ušetríme peniaze doma ale pokiaľ nebudeme mať viac takýchto schôdz a nebudeme sa venovať koordinácii a ne, nenastavíme si správne priority, tak sa nikdy nedostaneme, pretože sa opäť budeme len eh, handrkovať o kolónku výdavkov a budeme, budeme sa opätovne musieť zaoberať otázkou čistých platiteľov a problémov vlád, pretože to je politika a väčšina z vás, z nás sme politici, takže um, Neklamme sami seba, nebude to jednoduchšie, naopak bude to ťažšie, bude to náročnejšie, pretože také sú naše časy, v ktorých žijeme. A za pár dní môže byť svet úplne iný, keď na v jednotlivých krajinách prebehnú voľby. Takže prosím vás, vytriezvime a naozaj e, začníme s vecami, ktoré sú jednoduchšie, ktoré sa dajú jednoduchšie dosiahnuť a keď sa na toto budeme sústrediť, tak možno sa nám konečne podarí nejaký pokrok. Ďakujem pekne a ešte pani Sigane. Ďakujem. Začnem s, e, tam, kde môj predrečník skončil je o koordinácii hospodárskej politiky, pretože takisto som presvedčená, že tento európsky, nástroj európskeho semestra je výborným nástrojom, ktorý bol jednoducho málo využitý a niektorí z vás už v rámci diskusie spomenuli, že keď hovoríme o koheznej politike a investíciách, tak by sme mali zobrať do úvahy špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny oveľa viac a investovať tam, kde to treba. A tam by sme vlastne zistili, že investície do cyklistických trás je síce dobré, ale nie je to v tých odporúčaniach, rovnako ako pri tých tankeroch na vodu. Ja si myslím, že to je spôsob, kde by bolo možno dobre sa nasmerovať a takýmto spôsobom by sme urobili všetko preto, aby to porozumenie medzi členskými štátmi ohľadne toho, kde tie financie majú ísť kde sú potrebné, by sa zvýšilo. Chcem sa poďakovať pánovi Grantovi zo Škótska, zo Spojeného kráľovstva, že ste nám umožnili nehovoriť o Spojenom kráľovstve, ale vlastne hovoriť so Spojeným kráľovstvom. To je niečo, čo sme tu v minulosti nemali v predchádzajúcich stretnutiach a je dobré, že ste nám pripomenuli to, že kde tá politika a retorika také primitívnej retoriky ohľadne cost benefitu, neviedla vlastne niekde. Takže je dobré, že ste nám to pripomenuli, aby sme toto zvážili, keď hovoríme o konkrétnych riešenia. Keď hovoríme o potrebe e, transferovať výdavky národných rozpočtov do politík Európskej únie, tak ako, pretože tu ide o transfery národných rozpočtov do európskej úrovne, Viackrát tu vlastne bolo to spomenuté zo strany viacerých z vás, tá diskusia bola začatá zo strany pána Lamasúra. Ja si myslím, že táto otázka sa ťažko vyrieši, pretože je tu to, že niekedy národné vlády skutočne sa zdráhajú dať, e, zbaviť sa nejaké kompetencie. Časko sa im vzdáva týchto kompetencií právomoci v prospech agentúr, a, ale pokiaľ ide o skutočné právomoci, tých sa nezbavia nikdy. Takže máme tu analýzy, hodnotenie a potom ešte stále tu máme na národných úrovniach jednotlivé agentúry, ktoré vlastne to robia za tie štáty a nie na európskej úrovne. Takže ďakujem pekne ešte raz za to, že takúto možnosť sme mali a že sme mohli participovať na tejto dobrej diskusii. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Chcem zopakovať to, čo som už povedal a vlastne toto posledné kolo v rámci diskusie to aj podporilo a potvrdilo. Počul som to takmer zo strany všetkých, ktorí hovorili o otázke koordinácie a koherencie. Možno toho nebolo dostatočné množstvo doposiaľ, ale tí, ktorí to spomenuli, tak tam som počul priaznivé reakcie v prospech tejto myšlienky. Tu som však osobne počul menej, ale moje uši nie sú až také dôležité. Skôr tu ide o to, ako naslúchali členovia tej vysokej skupiny z praktického hľadiska, že akým spôsobom môžeme tento proces zlepšiť, ktorý je skutočne hodnotný. A ja si osobne myslím, že treba sa tešiť na tú správu, ktorá bude obsahovať nové myšlienky, nielen princípy, ale skutočne to, ako implementovať to, čo podľa môjho názoru je niečo, čo skutočne prinieslo nejaký širší koncenzus. A je to koncenzus nie len myšlienok, pretože je tu koncenzus spoločne postupovať v tejto oblasti z viacerých dôvodov. Pán Lamasiur na to poukázal, ako aj ostatní. Takže aké tie nové myšlienky táto vysoká skupina prinesie a vniesie, na to, aby sa to mohlo implementovať, čo z politického hľadiska by nemalo byť príliš komplikované, možno komplikované, pokiaľ ide o zriadenie toho systému, ale nemalo by to byť komplikované v ohľade politickej opozície, takže to bude veľmi zaujímavé. Takže máme 12.26 a tá záverečná, záverečné kolo je naplánované na 12.45, to znamená o 20 minút. Ja si myslím, že môžeme si dopriať krátku pauzičku. Požiadam vás, aby ste sa vrátili na vaše stoličky 12.40, aby sme skutočne presne 45 mohli začať. Ďakujem pekne. If I can ask you to, uh, to take your seats. Poprosím nás všetkých, aby sme sa usadili. Pán predseda Šulc bude meškať. Príde trochu neskôr. Takže navrhujem, ak všetci súhlasia, že by sme začali vlastne a dostali sme zelenú, že môžeme začať aj bez neho. Budeme sa držať teda poriadku prihlásených rečníkov. Samozrejme, nebudem e, uvádzať rečníkovia sa iba vytratím zo scény a hlavní panelisti dostanú slovo, takže pán Hudák dostane úvodné slovo a potom dostane slovo pán Monty a pani podpredsednička Georgieva. Dúfam, že teda pán Šulc príde v tomto čase, takže nech sa páči, máte slovo, pán minister. Thank you, Andrej. And before you disappear... Ďakujem pekne, Andrea. Predtým, než sa vytratíš zo scény, tak by sme sa ti mali všetci poďakovať za to, čo si za tieto dva dni eh, spravil, výborne si viedol tie diskusie, urobil si všetko preto, aby to niekde nezadrhávalo. A to je dosť ťažká úloha, takže veľmi pekne ďakujeme. So, honorable members of the national parliaments. Vážení poslanci, poslankyne, predseda vážená pani podpredsedníčka komisie, vážený pán predseda Európskeho parlamentu. Som skutočne rád, že som medzi vami a reprezentujem tu slovenské predsedníctvo. A som rád, že sme sa takto stretli aj s predstaviteľmi národných parlamentov, komisie, rady a ďalších inštitúcií, ktoré sa dnes, e, ktorí sa tu dnes zišli na tomto dôležitom podujatí. Som veľmi vďačný predsedovi Montimu za zorganizovanie tejto konferencie a pánovi prezidentovi Šulcovi za to, že nás tu privítal. Táto téma je veľmi dôležitá. Ide tu o nové vlastné zdroje, ide tu o úlohu národných parlamentov, pokiaľ ide o európske financie, to všetko sú dôležité témy. A keď hovoríme o tomto dôležitom projekte, musíme povedať, že je to projekt, ktorý bude mať dopad na Európu a na spôsob, ako Európa bude vyzerať. A ja si spomínam zo školy, z univerzity, že každý projekt by mal mať minimálne tri časti a mal by reagovať na tri otázky. Čo robíme, prečo to robíme, po druhé, prečo to robíme a v neposlednom rade, aký to bude mať prínos. Takže myslím si, že sme na kryžovatke eh, ďalšieho vývinu Európskej únie Máme tu takú situáciu, ktorá nastala, či už ide o Brexit, alebo ide o nové externé aspekty, ktoré musíme čeliť. To je migrácia, otázky bezpečnosti. A všetky tieto vytvárajú prostredie, kde Európa potrebuje urobiť zmenu. A tá zmena sa neudeje bez finančných zdrojov, bez zmeny zmýšľania aj v rámci koncepcie rozpočtu. Európsky rozpočet pre mňa ja som dosť no, relatívne nový v tomto v svojej pozícii pána budžet, budžetu, pána rozpočtu. Myslím si, že to je dôležitý, dôležité prostredie, taký mikrokozmos pre členské štáty a týka sa to aj Európskeho parlamentu a národných štátov. Keď hovoríme o tom, že prečo to robíme a čo chceme dosiahnuť, tak musíme byť reálni. V tom prístupe musíme byť reálni, pokiaľ ide o to, čo európsky rozpočet dosiahne, čo by mal dosiahnuť. Čo si teda pod tým predstavujem? Európsky rozpočet predstavuje iba 2 celkových výdavkov v Európskej únii, takže nemusíme mať nejaké veľké očakávania. Národné rozpočty sú to hlavnou hybnou silou, preto pokiaľ ide o posilňovanie Európskej únie a zabezpečenia bezpečnosti, ale takisto potrebujeme odvahu na to, aby sme vnímali rozpočet v inom duchu, v duchu, ktorý bude reflektovať potreby a výzvy, ktorým v súčasnosti ako Európania musíme čeliť. som rád, že som bol súčasťou tých diskusí a dnes poludnia bolo tu viacero diskusí ohľadne európskej pridanej hodnoty, že európsky rozpočet musí priniesť túto pridanú hodnotu. A pán Lamassu povedal celkom otvorene, že ak nedefinujeme túto pridanú hodnotu, čo toto vlastne znamená v Európskej únii, tak sa nám nikdy ani nepodarí mať moderný rozpočet, ktorý bude korešpondovať potrebám a výzvam, ktorým čelíme. V diskusii som však nepočul, ako tento európsku pridanú hodnotu chceme definovať. A to je dôležitá úloha, pretože ak to nezadefinujeme, a budeme mať vždy odlišné pohľady na to, že čo to pre nás všetkých znamená, pre národné štáty a regióny, tak bude veľmi ťažké dosiahnuť určitý konsenzus o tej štruktúre rozpočtu, ako by mal vyzerať, aj pokiaľ ide o príjmy, aj pokiaľ ide o výdavky. Takže dovolte mi ponúknuť na zváženie to, čo ja považujem E, za takých 5 e, kľúčových bodov tej pridanej hodnoty, je to predmetom diskusie, ale zamýšľal som sa nad tým v rámci tých našich diskusí. Pre mňa je teda e, je prvá vec dôležitá je na to, aby ten rozpočet bol taký uhybnou síľou pre európske politiky a európske stratégie. Čo pod tým myslím? Treba, musí podporovať to, aby Európska únia bola bezpečnejšia, aby to bola na prospech a v prospech európskych občanov. Európsky rozpočet musí poskytnúť také prvky, ktoré vlastne zabezpečia spoločné európske politiky, ako napríklad teraz tie, ktoré sa týkajú migrácie. To znamená, to bol prvý bod. Druhý bod musí mať ten pákový efekt. A európsky rozpočet je pákovým efektom pre ďalšie financie z národnej úrovne, zo súkromného sektoru. A myslím, že FC je veľmi dobrým príkladom toho, ako sa ten pakový efekt dá dosiahnuť. A po tretie, rozpočet má pomôcť na to, aby, sa, aby sme sa na európskej úrovni spájali. Toto prepojenie, či už ide o fyzické infraštruktúry, či komunikácie, doprava, energia, energetika, digitálna infraštruktúra, ale takisto aj ľudská infraštruktúra, na čo niekedy zabudáme. Zabudáme na to, že musíme vytvoriť európskeho občana a to sa udeje iba vtedy, ak je tu interakcia medzi mladými ľuďmi a tu trochu zlyhávame, zlyhávame v tom boji v prospech našich mladých ľudí a na to, z toho profitujú extrémisti. A štvrtá vec to je konvergencia. Rozpočet by mal pomôcť e, na úrovni konvergencie, aby sme pomohli tým slabším, či už ide o krajiny, regióny, na to, aby sme vytvorili koheziu, ktorá je veľmi dôležitá pre Európu a je súčasťou našej hodnoty. Takže ak vytvoríme, ak sa dohodneme na týchto, dohoda, na týchto hodnotách a na týchto adicionalitách, ktoré môže európsky rozpočet priniesť, tak potom môžeme hovoriť aj o tom, ako ten rozpočet má vyzerať. A keď hovoríme, že o čom to je, musíme sa pozrieť aj na to, ako to chceme dosiahnuť. A k tomu sú viaceré názory. Takisto, ako vytvoriť takýto moderný rozpočet, Samozrejme, nové zdroje, nové vlastné zdroje, to je takisto dôležitý prvok tejto diskusie, ale musíme sa pozrieť aj na to, a počul som tu viaceré názory, ktoré hovorili, že nejde to, nejde to iba o nové dodatočné prostriedky, ale ide o to, ako tie peniaze vynaložíme. A to je veľmi dôležité, aby sme ten rozpočet vnímali aj v tomto duchu aby sme veľmi pozorne zvážili jednotlivé prvky a vnímali to, že sa tie európske peniaze musia vynaložiť čo možno najprospešnejším spôsobom pre občanov. A ešte spomeniem niečo, čo sa včera objavilo v správach. Spomenul to aj pán komisár Moskovici, že v rámci Európskej únie každý rok vlastne nedostatočným zberom daní e, strácame miliardy, takmer celý rozpočet Európskej únie. Ak by sme sa zlepšili, pokiaľ ide o výber e, DPH, tak by sme jednoducho mali dostatočné prostriedky na to, aby sme vyfinancovali tie oblasti, v ktorých sa angažuje krystalina a ostatní, a ktoré sú dôležité. Takže treba nájsť lepší spôsob využívania existujúcich zdrojov a lepšie využívanie týchto zdrojov je kľúčové. Takže aký je vlastne ten prínos toho rozpočtu, to pos, ten posledný bod. Má by to byť rozpočet, ktorý bude reflektovať, odzrkadľovať tie výzvy, ktorým ako Európa musíme čeliť, aby odzrkadlil aj očakávanie občanov, ale zároveň musí byť zrozumiteľný. Nepotrebujeme vytvoriť rozpočet, ktorému nikto nebude rozumieť a nebude sa dať ani vysvetliť. Ako viete, v histórii a vývine Zeme vlastne dinosaury nezomreli, pretože boli silní, ale preto, že neboli schopní prispôsobiť sa novým situáciám. A tomu čelíme aj dnes. Musíme sa prispôsobiť novej situácii, ktorej čelíme v celej Európe. Možno som išiel nad rámec toho, čo som dostal ako zo sekretariátu. Dúfam, že som nehovoril príliš dlho, ale reprezentujúc radu chcem povedať, že rada je pripravená byť dobrým partnerom v týchto diskusiách o vlastných zdrojoch a budúcom, o budúcom financovaní Európskej únie. Rada monitoruje diskusiu a tieto témy veľmi pozorne. Tak ako aj pán predseda Monty vie, boli tu diskusie s ministrami financií vo februári minulého roku, ako aj tento rok na úrovni ECOFINu. Takže je to veľmi dôležitá téma pre ministrov, a pre národné štáty a národné štáty a ministri venujú tomuto procesu náležitú pozornosť. Čo však je takisto dôležité a symbolické na takomto podujatí, ako je to dnešné, že tu máme predstaviteľov národných parlamentov spolu s európskymi. Myslím, že tento dialog je veľmi potrebný. Ten dialog medzi národnou a európskou úrovňou je veľmi potrebný sú tu viaceré situácie, kde sa možno v Bruseli na niečom dohodneme, ale potom, keď sa vrátime domov, ako keby sme hovorili iným jazykom. A z toho vzýšni, a vzchádzajú tie problémy, ktoré tu máme. A vlastne je to voda na mlin populistom. Takže je dôležité túto diskusiu mať, ja ju nazývam diskusiou, ktorá môže mať pozitív, priniesť pozitívnu dynamiku prinesie nové myšlienky, máme tu think tanky, ktoré takisto môžu vniesť určitú tému. Do rozpočtu spomeniem Vladimíru Manku a Slovenskú akadémiu vied, ktorí takisto svojimi vlastnými návrhmi a myšlienkami môžu prispieť k tej diskusii o vlastných zdrojoch. Takže na záver tejto mojej, týchto mojich úvodných slov ako predstaviteľ slovenského predsedníctva reprezentujúc radu sa chcem poďakovať vám všetkým za veľmi hodnotnú a prospešnú diskusiu. Je to súčasťou tej našej spoločnej cesty a myslím si a som presvedčený, že Rada bude konštruktívnym partnerom pri kreovaní európskeho rozpočtu, aby bol modernejší a lepší pre občanov, všetkých občanov. Ďakujem. Now I can say good afternoon. Teraz už môžem povedať e, príjemné popoludne. Dlho sme sa nevideli. Dovolte mi, e, aby som ospravedlnila e, predsedu komisie Žnokoda Junkera, ktorý sa mal zúčastniť tejto diskusie. Mal tu byť prítomný. Včas prichádzate práve v čase, pretože som práve chcela povedať niečo o e, e, vás e, z úst za nášho predsedu komisie. On bol veľmi aktívne zapojený do diskusí tejto pracovnej skupiny. Pán Monty sa zúčastnil diskusii na túto tému u nás v komisie a chcel vyjadriť osobne vďaku predsedovi Európskeho parlamentu nielen za organizovanie tejto konferencie, ale aj za úlohu, ktorú zohrával počas rokovaní o aktuálnom viacročnom finančnom rámci, kde išlo to zabezpečiť, aby táto téma, e, diskusia o vlastných zdrojoch e, ostala nielen živá, ale aby bolo zrejme, že sa stáva súčasťou diskusie o budúčno, budúcom e, viadročnom finančnom rámci. Takže slova vďaky zo e, strany pána Junkera, ale aj e, ja sa k ním pripájam. Chcem na záver povedať eh, pán, eh, pár vecí. Eh, z toho, čo som si vypočula, pre mňa vyplýva, že táto diskusia je vynikajúcim formátom stretnutí s tými, ktorí zastupujú našich občanov vo svojich členských štátoch a nami tu v Bruseli. E, to, čo tu zaznelo, e, zainteresovanie národných parlamentov, e, to, čo spomenuli zastupcov Európskeho parlamentu, v mnohých prípadoch bolo veľmi konzistentné. A bolo by dobré, keby sme naďalej pokračovali v takomto kontakte pri diskusiách o budúcnosti Európy a aj v budúcnosti európskeho rozpočtu. E, druhá vec, ktorú by som chcela povedať, je, že hlavné posolstvo e, z týchto panelov e, konferencie je, že väčšina z nás uznáva potrebu modernizácie a zjednodušenia nášho rozpočtu. Pokiaľ ide o príjmy, ale aj výdavkovú časť. a že je potrebné e, rozpočet priblížiť bližšie k občanom. A keď e, o tom hovoríme e, v oblasti príjmovej, treba tu vytvoriť pre, presnejšie prepojenie medzi tým, ako oni prispievajú a tým, čo v ich mene investuje európsky rozpočet. Dnes toto prepojenie na 80 prechádza cez národné rozpočty. Je to vysoký, vysoké percento e, zdrojov, ktoré nie sú skutočnými vlastnými zdrojmi a bolo by vhodné, keby sa situácia e, zmenila, keby e, ten jazyček na váhach sa pohol opačným smerom. A tiež je zrejme, že v aktuálnej politickej situácii je tu citlivosť voči tomu, či by ten, táto zmena išla cestou európskej dane. Hovorím v mene komisie. Nie, toto nenavrhujeme. To, čo navrhujeme, je zmena eh, v eh, dohode o zdieľaní príjmov, eh, ktorá by umožnila, aby naši občania boli pre, priamejšie prepojení s tým, čo pre nich robíme na európskej úrovni. To môže znieť ako nie veľmi dôležitý bod, ale môže to byť naozaj veľmi významné. Takže našim cieľom je vytvoriť príležitosť s evolúciou e, e, e, zdaňovania, harmonizáciou zdaňovania, náhradou jedného typu dane druhým, sa zaoberať týmto prepojením medzi občanmi a európskym rozpočtom. A vlastne priblížiť ich k sebe navzájom viac, než je tomu doteraz. Čo v tejto diskusii, eh, o čo nám to tiež nejde, nejde nám o veľkosť rozpočtu. Niektorí nadobudajú dojem, že hovoríme o zvyšovaní príjmov do európskeho rozpočtu. Tomu tak môže byť, ale nemusí byť, eh, ale o čom eh, určite tieto diskusie nie sú. E, tak o tom nie sú vôbec tieto diskusie e, skupiny pána Montyho. Neznamená to, to, že by to nebola dôležitá diskusia, ale nejde tu naozaj o e, zvýšení daňovej záťaže pre našich občanov. A úprimne povedané, pokiaľ ide o budúcnosť tejto diskusie, nie som veľmi optimistická. Prečo? Pretože E, tlačia na nás, aby sme urobili reformy. E, v dôsledku rozhodnutí e, Britov v referende 23. júna. To by nutne znovu otvorilo otázku rabatov a toto by e, znamenalo, že sa budeme musieť zase e, pozerať na stranu e, príjmov. Nedá sa povedať, že vlastne sa ničoho nebudeme dotýkať len tých rabatov. Takže to naozaj je dobrá príležitosť, aby sme sa začali venovať tej správnej veci. A tiež som hlboko presvedčená, že ak budeme pokračovať s našimi neunavnými reformami a zlepšeniami um, v rozpočte na, aj na tej druhej strane, tak to bude veľmi prospečné. Treba sa zaberať tým, ako e, prostriedky vynakladať. Keby sme to neurobili, tak e, vlastne utečenecká kríza by nás bola zničila. Uh, a parlament e, tiež od nás e, žiadal, aby sme e, znovu vyvážili pozornosť na pravidlá, pozornosťou na kvalitu toho, na čo vynakladáme peniaze. A som presvedčená, že ako postupujeme ďalej s menším rozpočtom a väčšími nárokmi na nás, zodpovednosť za kvalitu toho, čo robíme, za E, peniaze našich daňových podplatníkov, to sa bude len zvyšovať. A napokon, e, čo ďalej? Nuž, čo ďalej? Budeme pokračovať s našou technickou prácou a všetci vieme, že e, tá vedie len niekam. Musia tu prísť na ťah aj politické ťažké váhy a spolu s vami by sa nám mohlo, mohlo podariť vytvoriť tú správnu politickú atmosféru potrebnú pre e, reformu rozpočtu pre nás na komisii. E, by vlastne e, k tomu malo dôjsť s budúcim vetočným finančným rámcom. A no, parlament určite sa bude snažiť nám v tom pomáhať. Treba zabezpečiť, aby tie technické diskusie sa pretavili do politickej reality. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Kristalina. Ďakujem, Kristalina. Vážené kolegyne, kolegovia. Vážený pán profesor monti. Mám e, dojem, že za nami sú dva veľmi intenzívne pracovné dni s veľmi cieľnými diskusiami. Skupina na vysokej e, úrovni predloží svoju záverečnú správu koncom tohto roka. E, vychádzame z toho, a teraz som pozorne počúval pani Georgievu, že komisia predostri legislatívne návrhy e, ako dôsledok e, tejto správy. Takže e, začiat, začiatkom viadočného finančného rámca, teda od, na obdobie od roku 2020, by sme sa mohli dopracovať k zlepšenejším štruktúram. Keď sa pozrieme naspäť na diskusie týchto posledných dvoch dní, z parlamentného eh, pohľadu a to platí pre národné aj pre Európsky parlament eh, keď eh, teda tieto diskusie by sme mali zhrnúť na jeden hlavný bod, tak ide o demokra- de- demokratickú zodpovednosť a vystopovateľnosť. V dnešnom systéme pre daňových poplatníkov je extrémne zložité priznať to, kto je vlastne za čo zodpovedný. Európska únia, nemeckí kolegovia to poznajú, v princípe eh, je naozaj dosť neprehľadná. Definujeme parametre podľa toho, ako jednotliví eh, členovia eh, koľko vlastne platia do rovnakého, rovnakého do jedného hrnca a vlastne z tejto pokladne sa financujú projekty, ktoré e, štruktúralne financuje EÚ. A na prvý e, pohľad E, sa všetko môže zdať byť demokratické. E, e, sú na, podielajú sa na tom členské štáty a aj parlament volený občanmi. Takže ako Nemec by som povedal, to je klasická finančná štruktúra federálneho systému kde jednotlivé štáty, a Európska únia, my nie sme štát, nehovorte prosím, že Šúc povedal, že e, Európska únia je štát, ale keby sme boli, tak e, vlastne e, centrál, centrálny štát vlastne a tie jednotlivé jeho zložky sú na tom, sa na tom podielajú. Takže tak to by to vyzeralo idealisticky, ale realita je iná, skutočnosť je iná. Pani Georgieva práve hovorila o prúžnosti. V poslednom viatočnom finančnom rámci sme vlastne bojovali za väčšiu e, prúžnosť medzi jednotlivými rokmi a medzi jednotlivými kategóriami. A ja ako laik v e, rozpočtovej oblasti e, kolega Lamasúr ma svojho času brzdil v mojom optimizme, keď som vyšiel vtedy z rokovacej miestnosti a hovoril som hurá, podarilo sa nám doceliť väčšiu, väčšiu prúžnosť medzi kategóriami a rokmi. No a vtedy povedal, no ale musíš, si pozrieť na, musíš sa pozrieť na percenta, koľko e, tej pružnosti máš e, v reálnych percentách medzi kategóriami a rokmi. No a vtedy môj entuziasmus sa už značne zredukoval. Prečo to spomínam? Spomínam to preto, pretože v momente, kedy e, odbočujeme od e, vonkajších, od, od východzích podmienok, pre eh, eh, viacročný rozpočet, aj pre rozpočet na jednotlivý rok, tak eh, celý scenár vlastne mizne keď šéfovia štátov a vlád vo svojej múdrosti rozhodnú, že chcú vynakladať viac prostriedkov pre bezpečnosť a zároveň povedia, a má sa to financovať z rozpočtu EÚ, pani e, Georgiovej povedia, pozri, kde, e, e, posaraj sa o to, odkiaľ zoberieš tie peniaze na to. A čo povie ona? Mm, parlament hovorí, že sú tu stropy pre záväzky aj pre platby. Medzi tým je možno 80-90 miliard 900 907 až 970 teda e, je to, myslím, ten rozdiel. Môžeme tie peniaze zobrať odtiaľ. Členské štáty vtedy povedia nie, nie, nie, nie. E, záväzky o nich nehovoríme, hovoríme o platbách. Žiadne zvýšenie stropov týchto horných hraníc. A to znamená e, prerozdelenie. Takže nájdete si e, peniaze e, v tej finančnej mase, ktorú máte momentálne k dispozícii, no ale tá väčšinou je už plne rozplánovaná. A potom sa kráti. Alebo, čo je oveľa horšie v európskom rozpočte, oddeluje sa na neskôr. Eh, peniaze, ktoré sú k dispozícii, sa vezmú a a eh, faktúry, ktoré eh, sa mali týmito peniazmi zaplatiť, v oktobri presunú na ďalší rok. A prvé tri mesiace začínajúcich rokov sa len platia staré, staré faktúry z predchádzajúceho roku a to už robíme 20 rokov. Rollover e, kredity sa to volá e, v e, podnikoch. Po určitom čase vedú k jeho bankrotu. A to je malá časť našej rozpočtovej reality, ktorú tu máme každoročne. A to, proti čomu protestujem, to vám nezatajím. Ten, kto toto kritizuje, zožne e, z hlavných miest, či už tam vládnu e, e, sociálno-demokratické strany alebo ľudovci alebo liberáli kritiku, že nevieme správne narábať s finančnými prostriedkami. No, pritom rada chce financovať všetko možné, bezpečnosť, Frontex, Eh, ochranu vonkajších eh, hraníc a oni tam v Bruseli nám eh, hovoria, že nemajú na to peniaze. Takže toto naozaj je pokritectvo a preto práve potrebujeme viac transparentnosti. A tu získame len pomocou vlastných prostriedkov, pretože vtedy bude jasne identifikovateľné, odkiaľ peniaze prichádzajú a tí, ktorí rozhodujú o príjmoch, sú tí, ktorí rozhodujú aj o výdavkoch aby to bolo identifikovateľné pre občanov, kto nesie zodpovednosť. A tým by sme vytvorili trošku viac demokracie v Európe. Preto dúfam, že v diskusii, ktorú sme tu eh, viedli, sme sa dostali o trošku ďalej. Nie som až taký veľmi optimistický, pretože je tu tendencia všetko znovu renacionalizovať v Európe ale e, napokon Možno napokon aj v Európskej únii sa presadí e, rozumnosť a nie ideológia. Rozpočtová politika Európskej únie je e, veľmi konfrontatívne vlastne ovplyvnená ideológiou. Takéto zdieľanie zodpovednosti znamená, že zodpovedný prístup k financiám je národ, na národnej strane a na európskej strane je tu nezodpovednosť s narábaním finančných prostriedkov. Kým tu budeme mať uh, uh, takéto, uh, takúto konfrontáciu, tak, takéto nastavenie obrazu, tak budeme strácať uh, kredit v očiach uh, občanov, dôveru uh, občanov e, v EÚ. Preto by sme mali e, hovoriť e, trošku viac o, te, o jadre európskej e, politiky aj v tomto zmysle. Som vám veľmi vďačný za dnešnú za túto konferenciu. Som veľmi vďačný aj členom skupina vysokej úrovni pre vlastné zdroje. Ale ako som povedala aj včera, keď vstupujeme do štruktúrálnych diskusí o rozpočte, všetko sa stáva naozaj veľmi komplikovaným, ale nehnevajte sa. musí spomenúť jedno nemecké e, príslovie, že na všetko treba reagovať rovnakým metrom. A teda aj na polená, ktoré nám hádžu e, z členských e, štátov pod nohy, by bolo asi treba reagovať nejako podobne musíme teraz stále znova spomínať túto myšlienku a háj, túto myšlienku nadnárodnej demokracie. Nejde tu o nič e, viac, o nič menej, naozaj len o e, zotrvanie, o existenciu e, tejto nadnárodnej demokracie. Musíme e, toto pretaviť aj do rozpočtu. Preto je práca tejto skupiny na vysokej úrovni vysokopolitická, nie technická. E, z obsahovej stránky v detailoch je technická, ale vo svojich záveroch je vysokopolitická. politická a preto je veľmi dobré, že sme spolu mohli diskutovať práve v tomto formáte. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Slovo má teraz pán profesor Monty. Thank you very much, Mr. President. Let me... Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcel by som všetkým pripomenúť, že vo svete rovn, rôznorodosti, v ktorom žijeme, je vysoká, skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, má troch otcov a predseda Európskeho parlamentu, pán Šulc, ako už bolo povedané, bol tým hlavným motorom pre kompromis medzi radou a parlamentom ktorý udržal pri živote myšlienku reformy v oblasti vlastných zdrojov, na ktorej teraz pracujeme. Ako som urobila včera v mene kolegov skupiny, by som sa rád poďakoval Európskemu parlamentu a obracem sa pritom teda na jeho predsedu, aj na mnohých poslancov a poslanky, ktoré sa aktívne zaangažovali v tejto konferencii. Chcem sa poďakovať aj zástupcovi rady, pána, pánu Hudakovi a za komisiu pani Georgieve. Chcem poďakovať tiež profesorovi Sapirovi, ktorý celé podujatie moderoval. Naozaj vecnou autoritou a prirodzenou zdvorilosťou, vďaka čomu sa nám podarilo dodržiavať časy. Čo nevždy platí na konferenciách. Pravda je, že to, že konferencia bola zorganizovaná na samotnom Európskom parlamente prispievalo k tejto dobrej organizácii. Chcem sa veľmi pekne poďakovať poslancom národných parlamentov. ktorí prispeli ďalšou pridanou hodnotou, ktorá nám pomôže v procese zvažovania oboch smerov. Chcem sa poďakovať tiež členom jednotlivých panelov, No a keďže som posledný rečník, dúfam, že môžem v mene všetkých účastníkov, účastníkov poďakovať tým, ktorí naozaj ťažko pracovali, aby uskutočnili túto konferenciu, aby tá bola e, koherentná z koncepčného hľadiska a možná z praktického hľadiska. Chcem sa poďakovať najmä medziinstitucionálnemu sekretariatu, ktorý podporuje našu prácu ako aj Task Force, ktorý našu prácu podporuje ešte viac. Samozrejme chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom Európskeho parlamentu, ako aj tlmočníkom. Pán Třaskovský na poslednom paneli všetkých vyzval, aby sme vytriezveli, aby sme nemali priveľké ambície A ja by som si dovolil s ním súhlasiť. Chcel by som ho ubezpečiť, že ostaneme triezvy. Pokiaľ ide o skupinu na vysokej úrovni, chcem pána Třaskovského a ostatných účastníkov ubezpečiť o tom, že skupina na vysokej úrovni je naozaj zaviazaná až tvrdohlava, pokiaľ ide o prácu e, v rámci mandátu, ktorý sme dostali. Chceme urobiť všetko, čo bude v našich silách, intelektuálnych silách, aby to nebolo až také ľahké ako pri predchádzajúcich situáciách, aby teda rada to nemala až také ľahké, keď bude chcieť odmietať návrh e, týkajúci sa reforiem vlastných zdrojov. Stalo sa to tak v minulosti, ja mám skúsenosť z roku 2013. Z politického hľadiska e, nebol žiadny problém diskutovať zaujímavé návrhy komisie o vlastných zdrojoch, ale všimol si to niekto v rade? my vtedy, čo sme boli v rade, sme, snáď sme my o, o, odmetli ten návrh? Nie, jednoducho si ho nikto nevšimol. Myslím si, že sa menia dve veci. Prvá, to, že situácia sa zhoršuje a pri všetkej úcte ku všetkým vládám a rade, možno bude ťažšie teraz odmietnúť myšlienky, než tomu bolo v minulosti. A to tiež preto, že verejná mienka v EÚ začína vnímať, že hra s národným kapitálom či zvalovanie viny na európske inštitúcie je trochu prehnané. Teraz dochádza k tomu, že sa ukazuje prstom na vinníkov aj v oblasti národných kapitálov. Či už doma, alebo keď sa e, stretávajú na rade, tak možno nerobili všetko preto, aby e, došlo k úspešnému naplneniu európskeho procesu integrácie. A druhý dôvod, vďaka ktorému bude ešte politicky náročnejšie odmietnúť tento e, návrh, je, že my chceme zvýšiť osvetu, pokiaľ ide o verejnú mienku. Chceme, aby vedeli, aby aj tlač a ľudia vedeli, o čo tu ide. Pokiaľ dobre viem, v minulosti nedošlo k takejto príprave kompromisu medzi parlamentom, radou a komisiou. Čiže naozaj urobíme všetko, čo sa bude dať, aby každý jeden hráč pocitoval potrebu byť, ak dovolíte, tak poviem tak, aby bol zodpovednejší než v minulosti. Preto sa naozaj v práci našej skupiny pokúšame pokryť celé spektrum, či už zo striktne technického a akademického hľadiska, a tu sa chcem poďakovať všetkým autorom expertnej skupiny e, za štúdiu, ktorú vypracovali, ktorá nám bola veľmi nápomocná, až po politické témy či postupy. No a táto konferencia je kľúčovým prvkom v procese šírenia osvety. o tejto oblasti, o tejto téme. Pani podpredsednička Georgieva to veľmi presne povedala, čo si ona odnesie z tejto konferencie. Nemusím to opakovať pretože ja si odnesiem to isté, čo vy, čo ma trošku metie. Myslím, že sa nám podarilo naozaj identifikovať témy ako subsidiarita, pridaná, európska pridaná hodnota. To sú tie hlavné filtre cez ktoré by sme sa mali pozerať na našu prácu. Podpredsednička Georgieva vo svojom prvom vyjadrení dnes ráno povedala, že kritériom je zosúladenie s EU prioritami, zameriavanie sa na výsledky a demonstratibilita, ukazovateľnosť. No a ja by som chcel ešte doplniť niečo, čo viem, že veľmi leží na srdci nášmu moderátorovi Andrejovi Sapiovi maximálna miera ex post hodnotenia politík. Pán minister Hudák zdôraznil, nakoľko je dôležité, aby to, čo Európa Európy so svojím rozpočtom, bolo naozaj motorom pre kľúčové politické ciele EÚ. A ja chcem zdôrazniť ešte to, že on upozorňoval na prepojiteľnosť ako jeden z kľúčových bodov. To sa mi veľmi páčilo. Fyzická, ľudská prepojiteľnosť. A mohli by sme to nazvať aj prepojiteľnosť na úrovni presadzovania. Hovorilo sa tu o únikoch v oblasti DPH. vďaka lepšej koordinácii e, v oblasti presadzovania práva by EÚ naozaj mohla odstrániť aspoň časť z týchto 160 až 200 miliard eur, ktoré unikajú a ktoré by mohli byť v príjmoch. Táto predstava je pre nás zaujímavá, pretože čím menej únikov z daní z pridanej hodnoty by mohlo znamenať, že EÚ a jej členské štáty bude schopná získať financie od tých, ktorí sa vyhýbajú daňovej povinnosti a tieto prostriedky opätovne navrátiť do služieb občanov a poskytovať im vyššiu mieru verejného blaha, ako napríklad zabezpečenie bezpečnosti. Toto by mali byť, toto by mala byť jedna z pridaných hodnôt, čiže by sme sa venovali tejto pridanej hodnote v súlade so špecifikami európskeho procesu. Konsenzus bol naozaj významný, to sa ľahšie povie, ako urobí, ale zhodli sme sa na tom, že Európa sa musí sústreďovať na jadro, na core business, ako by to povedali podnikatelia, z čoho budú profitovať občania. Hovorím o tých malých programoch, ktoré sú určené pre tie či tie kategórie občanov. Príklady z jednoduchého zlepšenia práce s európskym rozpočtom tu zazneli napríklad dnes ráno. Pán Fust e, veľmi jasne, konkrétne ilustroval, prečo prístup čistej súvahy si získava pozornosť, keď e, pripravujeme rozpočet na pán Lamasúr hovoril, aké dôležité je dosiahnuť koherentnosť medzi tým, ako prispievajú členské štáty a možnosťou, kde by mohli ušetriť. A ako už povedala aj pani podpredsednička, chcem vás ubezpečiť, že nám je jasné, že toto nie je v našom mandáte, či už ide o rozsah rozpočtu alebo mieru zdaňovania. To neznamená, že to sú nedôležité témy, sú samozrejme prepojené na našu hlavnú tému, ale my tu nie sme na to, aby sme sa tomuto venovali. A naša práca na úrovni vysokej skupiny si vyžaduje ešte viac času, pretože už sme vlastne v stave, kde ideme pripraviť ten finálny produkt, ktorý bude obsahovať návrhy prezidentom všetkých inštitúcií, ktoré vlast, ktorí boli vlastne pri zrode našej inštitúcie a zamýšľame, že to urobíme v priebehu decembra. Budem veľmi stručný. Vy z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov ste možno boli sklamaní, pretože ste nepočuli vlastne členov tej vysokej skupiny povedať, naznačiť špecifické návrhy. Ale naša správa bude obsahovať tieto návrhy, ktoré budú zdokumentované a vyargumentované a budú tam aj návrhy, ale zároveň si myslíme, že bude veľmi dôležité predtým, než sa nejako unáhlíme k nejakým konkrétnym návrhom, aby sme v Európe vytvorili intelektuálnu klímu, ktorá bude mapovať tie nevýhody, negatíva a nedostatky súčasného systému. A som presvedčený, že keď sa pripravia tieto finálne výsledky, tak celá tá konverzácia sa bude sústrediť iba na výhody a nevýhody jednotlivých návrhov a každý návrh samozrejme bude mať viacero dôvodov, prečo by mal byť nieký, z niekoho strany ukončený. A tá všeobecná tendencia je, či skutočne potrebujeme zmenu. Áno, pretože sme hovorili veľmi detailne aj tu na tejto diskusii a konferencii o tom, že súčasný systém nie je dostatočne racionálny a týmto spôsobom podľa môjho názoru bude tu väčšia pravdepodobnosť, že by sme dospeli k nejakým záverom. A úplne tá posledná pripomienka z mojej strany, sme k dispozícii nielen Európskemu parlamentu, ale národným parlamentom, ak nám sprostredkujú signály, že po vydaní tejto správy budeme k dispozícii aj pre tieto parlamenty, aby sme dovysvetlili to, čo možno bude potrebné. Takže pani podpredsednička tu hovorila dnes ráno o kategóriách, ktoré sú de facto relevantné v rámci procesu rozpočtu, pokiaľ ide o priateľov poľnohospodárstva, kohezia a rabatov. Ja si myslím, že našou ambíciou spoločnou ambíciou je skromný, respektíve alebo vôbec neskromný, neskromný prístup k vytvoreniu in, také intelektuálne, taká intelektuálna snaha je to, aby sme vytvorili pria, skupinu priateľov európskeho občianstva. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.